Now. Please take your seats. Prosím, usaďte sa. Prosím, usaďte sa, vážení kolegovia. Budeme mať elektronické hlasovanie bodu programu číslo 12 pozmenenie a doplnenie nariadenia zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, keď prekračujú hranice našich, naše vonkajšie hranice a zároveň e, zoznam krajín, ktorých občania sú e, vyňatí z tohoto pravidla. Fadžán je spravodajkyňou, takže ideme teraz hlasovať. Amendment number one. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Hlasovanie nefungovalo. Koľko z vás nestihli hlasovať? Takže otvoríme to znova, budeme opäť hlasovať. Menite si miesta na sedenie. Dobre, takže otvárame opäť hlasovanie. Pozmenujúci návrh 1, úvodné ustanovenie 1b. Otváram hlasovanie. Nie, pán Mišel, to nefunguje. Potrebujete sa vymeniť? Tak sa prosím vymente. Dva hlasy za, 49 proti, takže to je zamietnuté. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Je to 49 za, 2 proti. A správa je schválená. Pani Fajon, Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som využila túto príležitosť, aby som mohla podiekovať všetkým deňovým spravodajcom a zároveň všetkým kolegom za vynikajúcu podporu. A veľmi stručne by som chcela povedať, že zasielame, vysielame dnes veľmi pozitívny a veľmi silný signál občanom Bosny, Hercegoviny a Albánska, že sme pripravení eh, odstrániť vízovú povinnosť a očakávam, že po našom konečnom hlasovaní v pléne budúci týždeň členské štáty budú rovnako nasledovať našu cestu a že budú s nami spoločne na jednej lodi, tak aby sme už čoskoro dokázali tento proces úspešne ukončiť. Ďakujem pekne, pani Fajon, ďakujem pekne a gratulujem aj vám. Rovnako ako aj s pani spravodajkyni Koraci Wild. Dobre, poďme teraz ďalej k druhému hlasovaniu ohľadom jednotnej jednotnej procedúre pre e, uchádzanie sa o e, trvalý pobyt. Skôr ako budeme hlasovať, pani Matiu, e, chcete sa k tomu vyjadriť? Pani Matiu, chcete sa vyjadriť? Áno, som tu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Máme tu dva ústne pozmeňujúce návrhy, ale predpokladám, že ich máte, to sa týka článku 3, tam to nespomínam, ale chcela by som v každom prípade povedať, že som veľmi rada, že táto správa sa dnes dostala na rokovanie, pretože je to už po tretí krát. Čo budeme o tomto zjednotenom postupe hovoriť? Rovnako chcem poďakovať aj ja, tieňovým spravodajcom, ako aj všetkým kolegom za spoluprácu pri tomto návrhu. Rovnako chcem poďakovať aj sekretariátu. No a myslím, že sa nám podarilo dostať e, k istému počtu kompromisných pozmenujúcich návrhov. No a nech sa páči, môžeme v kľude hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Môžeme prejsť k hlasovaniu Začneme pozmenujúcim návrhom 14. Otváram hlasovanie. Nefunguje hlasovanie. Dobre, tak ešte raz. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 45 za, 4 proti. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Štyridsaťsedem proti jednému. Takže je to schválené. Chcete dvíhať ruky? Pozmeňujúci návrh 6. na rok 16. Kto je za? Proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh. Kompromisný návrh 1. Za? Proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh 17 na vrch 18. Za. Proti. Schválené. Kompromisný návrh číslo 2. Za. Proti. Schválené. Kompromis 3. Kompromis 3 za. Proti Prijaté. Pozmeňovací návrh 83. Za. Proti. Zdržal sa. Myslím, že je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 31 za. Proti. Zdržal sa? Prijaté. jedna za, proti, zdržal sa, prijaté. dva za, proti, prijaté. 7, pozmeňovací návrh 7, prepačte, to už je iný. Ústny návrh spravodajcu k článku 3 za, proti, hm, prijaté. Osemdesiat dva za proti, zamietnuté podľa mňa, 6, 86 za, proti, zamietnuté. 87 nie. Kompromis 4. Za? Proti? E, prijaté podľa mňa. Tridsať dva za proti prijaté. E, pozmeňovací 25 za. Proti. Preveríme si to, dobre? Takže 25. -ka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Takže prijatý. Pozmeňovací návrh 26. Za. Proti. Myslím, že je to zamietnuté, ale preverme si to radšej. 26. otváram. Končím. Takže je to prijaté. A teraz áno, pozmeňovací návrh 27 za proti Takže prijaté. Keby ste prosím dvíhali nohy, e, ruky, pretože niekedy je to ťažké. Takže 93 za proti teraz pozmeňujúci návrh 90 za. 90. 90. 90. Takže pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zamietnuté. 30 za, proti, prijaté. E, ústny pozmenujúci návrh článku 3 za. Proti. Prijaté. 33 za. Proti. Prijaté. Kompromis 5 za proti, prijaté. Tridsať osem za, proti, prijaté. Deväťdesiat šesť, pozmeňujúci návrh deväťdesiat šesť za, proti, Zamietnuté. 39 za. Proti. Prijaté. 40. Za. Proti. Prijaté. 41 za. Proti. Zamietnuté. 41 otvorím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text za Proti? Prijaté. 97. Za. Proti. Zamietnutá. 43. Za. Proti. Zamietnuté podľa mňa. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže 23 za, 26 proti, zamietnuté. 44 za, pardon, 99. -ka. Za. Proti. Zamietnuté. 44. Za. Proti. Prijaté. Kompromis 6. Za. Proti Prijaté. 47. Pozmeňujúci návrh 47 za. Proti. Prijaté. Kompromis 7 za. Proti. Preverme si to. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je zamietnutý. Teraz kompromis 7. Takže, pardon, áno, 48. Najprv sme zamietli kompromis za. Proti. Prijaté. Pozmenujúci návrh 103 za, proti, zamietnuté. Kompromis 8, prijaté, pardon. <laughs> Takže kto je za, proti, myslím, že je to prijaté. Kompromis 9. Kompromis 8. Favor. Takže kompromis 8 za. Proti. Preverme si to radšej. Končím, e, teda otváram hlasovanie, kompromis 8. 26 za, 24 proti, prijaté. 50 za. Takže 50 za, proti, Prijatá. 51 za. Proti. Prijaté. 104 za. Proti. Otváram hlasovanie, preverujeme si 104. 204. Takže zamietnuté. peťka za proti zamietnuté deviatka za Proti? Prijaté. Pozmenujúci návrh 52. Teraz druhá časť pozmenujúceho návrhu 106. E, platí, pretože sme prijali kompromis 9, takže druhá časť pozmenujúceho návrhu 106 za. Proti. Zamietnuté. Takže teraz ideme k 52 za. Proti. Preveríme si to. Preveríme si 52 otváram. Ja tu mám hlasovací zoznam. Ja predsa hlasujem podľa zoznamu a potom sa opravím, pretože idem podľa toho zoznamu, <laughs> že? Ak by sme aj pridali môj hlas k proti aj tak, 29 je za, 22 proti. Takže pozv... Takže ideme k 53. Za. Proti. Znovu si to preveríme. 53. Hlasujeme. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 za, 18 proti, prijaté. 109 nie, to padlo. Sto desať za proti Zamietnuté. Sto jedenáct za. Zamietnuté. 54 za. Proti. Prijaté. 55 za proti prijaté. 56 za, proti. Myslím, že je to prijaté. Sto dvanástka za, proti, zamietnuté.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 proti, prijaté. 59 za, proti, preverme si to, 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže prijaté. 116 za, proti, zamietnuté. 118 za, pardon, 117 za, proti, zamietnuté. 118 za, bratia. Zamietnutá. 119 za, proti, prijatá. Pozmenujúci návrh 60 za, proti. Preverme si to, dobre? 60. -ka. Končím hlasovanie. Prijaté. 61 za. Proti. 102 za. Proti. Zamietnuté. 62 za. Proti. Prijaté. 63 za, proti, prijaté. 64 za, proti, preverme si to 64, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 28 za, 20 proti prijaté. Takže teraz budeme eh, hlasovať v nadväznosti na úvodné uh, ustanovenia. Uh, eh, Pozmenujte návrh 1, kto za, proti, prijatý. 66, kto je za, proti, zamietnutý. 66, kto je za, proti, Zamietnutý. 67. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 2. Za? Proti? Takže skontrolujeme si to. Pozmenujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 30 proti 21, 30 e, za, to znamená, že je prijatý. <laughs> Kompromisný návrh 10 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 11 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 12, prepačte, ešte stále tam máme pozmenujúci návrh 3. Pozmenujúci návrh 3, kto je za? Nie. Nie, ten pozmenujúci návrh číslo 3 ešte stále platí. Ak sa nemýlim, pokiaľ ide o tento môj uh, zoznam hlasovací, takže budeme hlasovať k pozmenujúcemu návrhu 3 za, proti. Myslím, že by sme si to mali skontrolovať, takže Trojku si skontrolujeme. No, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 24 proti 25 je zamietnutý tento návrh, kompromisný návrh 12. Za, proti. Myslím, že je prijatý. Kompromisný návrh 13. Kto je za? Prepačte, nie je to veľmi dôležité. Ale mohli by ste, prosím vás, pekne potvrdiť aj tý, ten počet e, hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania? V poriadku. Lenže v nadväznosti na e, management času ja som nehovoril o tých hlasoch, ktoré e, sa zdržali hlasovania, ale budem to robiť ďalej. A potom plomyslný návrh 13, ktorý je za, Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže vidíš, nech sa páči. Prepačte, je prijatý. Pozmenujúci návrh 6. Za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 7. Za. Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. 8. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. 9. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. 10. Za? Proti? zdržal sa hlasovania. Mali by sme si to skontrolovať. Desiatka. Hlasujeme k desiatke. Otváram hlasovanie. <clears throat> Zatváram hlasovanie. 33 k 15. To znamená, že je prijatý. Pozmenujúci návrh 72, ak sa nemýlim. 72, kto je za? Proti? Zamietnutý. Prepačte, zdržal sa hlasovania, takže teraz je zamietnutý. 74 <clears throat> nie, 74 padá, takže 75. Pozmenujúci návrh 75 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 76 za, proti, zdržal sa za hlasovania zamietnutý. 77 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. Pozmeniť si návrh 11 za, proti, zdržal sa hlasovania Takže si to skontrolujeme. 11. Hla- otvoril som hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 proti 14. To znamená, že je prijatý. Pozmeníci návrh 70. 8 v dvoch častiach. Budeme hlasovať o prvej časti. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá. 79, <clears throat> dve časti. 79 v dvoch častiach, prvá časť. <clears throat> Áno, vidím, chápem. Áno, sú to identické dva pozmenujúce návrhy. Takže prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovanie zamietnutá. Originálny text, pôvodný text, pokiaľ ide o úvodné ustanovenie 19, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, Zdržal sa hlasovania. Prijatý. A teraz konečné hlasovanie. Elektronické hlasovanie. Konečné hlasovanie je elektronické. Takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem vám. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť. So všetkými chybami a nezmyslami, takže gratulujeme spravodajkyni pani Patie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám, kolegovia. Keby ste me láskavo mohli pokračovať, takže budeme pokračovať. Keby ste nám láskavo dovolili, prešli by sme na bod číslo 14. Bod číslo 14. sa týka minimálnych noriem. Prosím vás, chcel by som vás požiadať o pozornosť a keby ste boli takí láskaví a keby ste dodržiavali ticho, keď ste v miestnosti, aby sme mohli pokračovať. Prejdeme na bod číslo 14. Budeme pokračovať. Ide o rozpravu v nadväznosti na minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôbe štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany. Toto je prepracované znenie tohto materiálu. Mali by sme eh, vlastne eh, prediskutovať pracovný dokument a dali by sme slovo pani Lambert. Pani Lambert uvedie vlastne tento pracovný eh, dokument, pokiaľ ide, je to vlastne o, ide o súčasť azylového balíka, ide vlastne o uh, tzv. smernicu rekvalifikačnú a prosím vás, keby ste venovali pozornosť e, tomu, čo ponúklo belgické predsedníctvo. Pre belgické predsedníctvo je tento azylový balíček prioritou. Pani Lambert e, na nasledujúcom zasadnutí, to znamená 11. oktobra, e, bude prezentovať návrh tohto znenia Začalo sa v novembri diskutovať e, o tomto s belgickým predsedníctvom. Pr- prediskutovaní sme požiadali belgické predsedníctvo, ktoré sedí v, s nami v miestnosti, aby nám dalo spätnú väzbu v nadväznosti na e, súčasný stav. Pani Lambert, dávam vám slovo. Ďakujem vám, pán predseda. V prvom rade by som chcela povedať, že e, diskusia s belgickým predsedníctvom, ktorá príročne podlieha uh, rozhodnutiu výboru a ten pokrok, ktorý um, majú oni pocit, že by sme mohli alebo nemohli dosiahnuť v na ostatné nástroje z tohto azylového balíka, ktorý máme v súčasnosti pred sebou. Pracovný dokument, ktorý predstavuje um, bod číslo 12, mala by to byť 14 podľa uh, tohto nášho uh, programu, uh, je vlastne niečím, čo by nám malo poskytnúť isté pozadie, isté údaje. Musíte si uvedomiť, že teraz ide o prepracované znenie tejto smernice a pracovný dokument v podstate e, vytvára isté problémy, ale zase na druhej strane môžeme samozrejme aj pochopiť, prečo je to tak, že komisia vlastne neprijala tie radikálnejšie kroky, ktoré by niektorí z nás chceli, aby ich prijala. My samozrejme chápeme, že toto nie je názor všetkých e, ľudí z tohto výboru v nadväznosti na radikálne kroky komisie, pokiaľ ide o túto záležitosť. Tento pracovný dokument uh, rieši niektoré z tých, tak povediať, zostávajúcich otázok a tí členovia, ktorí vlastne uh, si prečítali hodnotenie štúdie, ktorá bola vypracovaná, tak tá, tam, tam si samozrejme, ty si uvedomia, že vlastne časť toho textu je vlastne v tom pôvodnom dokumente a nie v tomto prepracovanom znení. Ale samozrejme, že jeden alebo dva body v nadväznosti na toto predspracované znenie by sme mali ešte prediskutovať s komisiou a celkom určite radu zaujíma, že čo sa deje a my ako členovia veľmi dobre si pamätáme, že e, toto prepracované znenie sa zaoberá v podstate aj otázkou e, podmienok, ktoré musí splňať takáto osoba. Buď e, je to subsidiárna ochrana, pretože tam ide o riziko veľmi vážneho ublíženia prirodzene, že <clears throat> tento status eh, utečenca ten v podstate podlieha medzinárodnej dohode, tam ide v podstate o riziko, o ohrozenie v nadväznosti na um, prenasledovanie takéhoto jednotlivca. Dosť často sa to uplatňuje, pretože veľmi veľa ľuďom sa vlastne takáto ochrana uh, poskytuje, hoci sa, ich nie je možné kvalifikovať ako utečencov. Keď sa poprvýkrát vypracovala táto smernica, tak bola tam veľká oblasť, e, ktorú predstavovali rôzne otázky v nadväznosti na rôzne uh, príjimateľov, takéto ochrany a tak ďalej. Uh, stalo sa jasným vlastne, že mnoho členských štátov v podstate nechce veľmi, aby sa toto ustanovenie zapracovalo do legislatívy a e, ide tam samozrejme o množstvo rôznych podmienok. Môže sa to využiť v prípade, ak ide o jednu alebo dve takéto podmienky, ktoré sú splnené, ale celkom určite hodnotenie nám preukázalo, že niektoré členské štáty majú tendenciu subsidiárnu ochranu využívať vtedy, keď vlastne by sa to, čo by sa malo skutočne použiť, je práve status e, utečenca a práve z toho dôvodu zosúladenie um, tak povediať, z týchto nárokov v nadväznosti na utečencov a tých, ktorí sú pod uh, humanitárnou ochranou, je uh, nevyhnutné a čiastočne je potrebné toto zosúladenie aj z toho dôvodu, aby sa odstránili isté uh, prvky, ktoré by mohli v podstate viesť k sekundárnemu posunu. A takže to je jedna z prvých otázok, ktoré rieši tento pracovný dokument. Ide o otázku nahradenia textu v smernici, pokiaľ ide o tento status, e, štatút e, utečenca a toho, kto požíva e, medzinárodnú ochranu. Ide tam o to, že sa tam začalo používať slovo príjimateľ ochrany. A samozrejme, že pokiaľ ide o úpravu toho jazyka, my vidíme veľmi veľké variácie, pokiaľ ide o rozhodovanie v nadväznosti na takéto žiadosti a častokrát to je spojené vlastne s tým jazykom, ktorý je použitý v tejto smernici a samozrejme niekedy aj so samotnou praxou v patričnom štáte. Ale samozrejme, že teraz um, musíme konať v súlade uh, s patričnou judikatúrou. Takže Snažíme sa posilniť tú myšlienku, že akákoľvek organizácia, ktorá koná ako ochranca, musí byť schopná presadzovať právny poriadok. Samozrejme, že by sme mohli zájsť aj ďalej. Pokiaľ ide o túto záležitosť, mohli by sme hovoriť aj o tom, v podstate, že kto za čo zodpovedá, aj pokiaľ ide o štát, aj pokiaľ ide o patričné orgány, ktoré zabezpečujú takúto ochranu. Článok 9 hovorí o prenasledovaní a myslím si, že to je celkom jasné, čo vlastne komisia navrhuje. Pokiaľ ide o internú, vnútornú ochranu, to je článok 8, to znamená, že ak sa pohybujú tieto osoby v podstate v danej krajine, že môžu mať takúto ochranu aj v inej časti tejto krajiny. Komisia samozrejme sa snažila e, upresniť ten jazyk, e, aby bolo jasné, že čo sa vlastne to, pod touto ochranou myslí. To znamená, že sa môžu títo ľudia presťahovať môžu tam mať naďalej požívať takúto ochranu, ale sme presvedčení, že by sme mali v podstate zachovať tento jazyk komisie, e, pretože to je rozumné a je to veľmi dôležitá súčasť celého tohto zhodnotenia. Dve alebo tri všeobecnejšie oblasti sú tu, ktoré sa znovu týkajú aj pracovného dokumentu. Ide tam vlastne o deti a o um, maloleté osoby, ktoré nie sú v sprievode dospelých. Toto sú záležitosti, o ktorých sme diskutovali, pokiaľ ide o našu rozpravu, v nadväznosti na smernice týkajúce sa azylu. To znamená, že kontinuita starostlivosti o deti vlastne, respektíve e, sprevádzanie takýchto maloletých osôb, to je všeobecná otázka, ale každopádne komisia v jednom z úvodných ustanovení povedala toho ešte viac v nadväznosti na to, e, že ako by mali byť zárámované e, tie e, veci, ktoré sa týkajú konania v najlepšom záujme takejto maloletej osoby a samozrejme, že by sme mali mať článok, ktorý by v podstate bol v súlade s týmto ústavným, s týmto ústan- úvodným ustanovením ale samozrejme, že sú tam aj otázky v nadväznosti na definíciu členov rodiny a tak ďalej. Komisia navrhla zapracovať vydať tých, respektíve ženaté maloleté osoby. A toto by sme mali zvážiť a mali by sme sa na to pozrieť v podstate v tom kontexte, že čo je naozaj v najlepšom záujme toho dieťaťa pretože ten samotný faktor, že to dieťa je vlastne vydaté, respektíve ženaté, že či vlastne e, vyníma toto dieťa e, z tohto rámca rodinného práva, alebo či vlastne ešte stále by sme mali nejakým spôsobom dohliadať na to, aby e, takáto maloletá osoba naozaj požívala patričné výhody, aby sa konalo v jej prospech. Samozrejme, že e, sa hovorí o tom, že presne sa musí brať do úvahy otázka sociálnej skupiny. Takisto by sme mohli hovoriť aj o identite v nadväznosti na pohlavie, aby sme e, takisto jasne povedali, že aj toto je súčasť toho, čo by sa mala, e, o čo, čo, toho, čo by sa malo zvažovať v nadväznosti na ochranu istých nárokov. A potom samozrejme otázka takéhoto štatútu e, komisia navrhuje e, veľmi vážne dôvody v nadväznosti na to, že by sa vlastne nemala zapracovať aj otázka e, nástupu, ale mali by sme zvážiť, akým spôsobom vlastne, e, ako, aký dopad majú vlastne takéto e, veci na e, to blaho detí a myslím si, že je smernica, ktorá to patričným spôsobom pokrýva. Takže je tam celý rad otázok, ktoré sa objavili v tomto dokumente a prirodzene, že e, pravdepodobne členovia výboru budú na toto reagovať rôznym spôsobom. Veľmi rada si to vypočujem a budeme môcť potom naozaj zvážiť vlastne celú túto správu a samozrejme aj pozmenujúce návrhy, ktoré v patričnom čase vlastne dostaneme od e, členov tohto výboru. Veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme pani Lambertova. Predsedníctvo, ak chcete ozvať, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako ste aj sám povedali, azyl, azyl je naozaj veľmi vysoko na zozname priorít v rámci nášho predsedníctva a máme pocit, že toto je jedna z tých oblastí, kde je možné a zároveň nevyhnutné rýchlo napredovať. A to práve s tým cieľom, aby sme dokázali dosiahnuť ten termín roka 2012. V prvom rade chcem vyjadriť svoje poďakovanie za prácu, ktorú vykonala pani Lambert. Naozaj sa podarilo urobiť eh, veľmi dobrý kus práce v podobe toho jasného pracovného dokumentu, ktorý máme pred sebou a myslím si, že viacero z tých bodov, ktoré zazneli v diskusii, sú zároveň aj bodmi, ktoré boli predmetom diskusí na pôde rady. Z pohľadu rady môžeme povedať, že sme pripravení vstúpiť do dialógu a to čo najrychlejšie. Takže to sú naozaj pre nás veľmi dobré správy, keď počujeme, že návrh správy o tejto smernici sa očakáva pre ďalšie stretnutie, alebo už na ďalšom stretnutí výboru LIBE. Z pohľadu rady môžem povedať toľko, že dokážeme využiť tú dobrú technickú prípravu, ktorú spravilo španielské predsedníctvo v tejto téme. Dokážeme ďalej pokračovať v tejto práci, no a v súčasnosti ukončujeme technické diskusie na pôde rady. No a na základe týchto diskusí budeme potom presne určovať konkrétnu pozíciu rady v tejto veci a budeme môcť vstúpiť do ďalšieho a širšieho dialógu. Zatiaľ môžem povedať toľko, že hlavnými cieľmi návrhu komisie e, sa, doká- sa, sa dokážeme stotožniť ich cieľom je e, lepšie harmonizovať a lepšie vyjasniť tie základy, z ktorých vyplýva e, predmet ochrany a zároveň, aké majú byť štandardy medzárodnej ochrany. To na jednej strane a na druhej strane sa budeme snažiť viac zosúľadiť štatút utečencov a štatút následnej ochrany a zároveň práv, ktoré vyplývajú z takéhoto štatútu. V súčasnosti sme v procese definovania pozície rady k tejto téme. No a plánujeme teda hneď ako bude pripravený návrh správy pani Lambert, budeme pripravení predložiť to kompetentným orgánom v rade. A to tak rýchlo, ako je len možné, aby sme dokázali mm, definovať našu pozíciu k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz má slovo komisia. Ak by sa rada zúčastnila tejto diskusie, zástupca komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Radi by sme poďakovali predkladateľke pani Lambertovej. Je to naozaj veľmi dobrý pracovný dokument, ktorý v konečnom dôsledku počiarkuje tie základné prvky a zároveň vysvetľuje základné aspekty návrhu komisie. Treba povedať, že nie sú to nejaké radikálne opatrenia, ale áno, e, je to pridaná hodnota najmä v oblasti podmienok pre uchádzanie sa o štatút a zároveň berieme do úvahy tie posledné judikatúry Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu a zároveň e, súdneho dvora v Luxemburgu. Snažíme sa teda reagovať na tú právnu situáciu osôb, ktoré sa uchádzajú o ochranu, či už to sú utečenci, alebo či už sú to tí, ktorí majú tzv. nadväznú ochranu. No a tá základná myšlienka je taká, aby sme dokázali vytvoriť efektívny systém aj čo do nákladov, aj čo do administratívy a to s hlavným cieľom, aby sme e, znížili redundanciu v tomto systéme snažíme sa v podstate zvýšiť celkovú úroveň ochranu a pre dotknuté osoby. Ako už povedala, povedala aj zástupca rady, Komisia podporuje, aby sme zrýchlili tieto debaty a ako vidíme, e, zdá sa, že tu sú veľmi priaznivé podmienky preto, aby sme mohli vytvoriť veľmi plodný, veľmi užitočný dialog počas najbližších mesiacov a týždňov. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz môžeme otvoriť priestor pre diskusiu zo strany poslancov tohoto výboru. Pani Romero López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, myslím si, že je naozaj veľmi príjemné a dobré, že komisia už vyvinula toto úsilie tak, aby sme zlepšili e, smernicu z roku 2004. Pretože v konečnom dôsledku si musíme uvedomiť, že je tu pomerne veľká nevyhnutnosť harmonizovať štatúty tak aby sme sa vyhli zneužívaniu e, zo strany členských štátov, ktoré zneužívajú niektoré tieto pravidlá a zároveň, aby sme znižili aj zneužívanie zo strany uchádzačov o ochranu. Toto je nariadenie, to je smernica, ktorá je veľmi komplikovaná a je veľmi úzko spojená s procedurálnou smernicou. A práve preto si myslím, že prenos tejto debaty do ďalšieho obdobia bude možný len vtedy, ak budeme pracovať veľmi podrobne, veľmi presne sa budeme držať tohoto pracovného dokumentu ehm, pretože treba si uvedomiť, že tu sú formy zneužívania, ktoré vyplývajú zo zlých definícií v prvej smernici. Takže treba na, na, na druhej strane aj dobre preštudovať a analyzovať, aké prostriedky máme k dispozícii, aby sme presne vedeli, čo dokážeme spraviť a čo môžeme spraviť, pretože jednoducho um, v poslednom desaťročí až do tohto roku uh, celkové zníženie žiadostí o azyl bolo veľmi radikálne, respektíve celkové udelenie, udelenie azylu v niektorých krajinách bolo veľmi, veľmi radikálne. Jednoducho sa zdá, že členské štáty využívajú súčasné možnosti, aby sa vyhýbali udelovaniu azylu, napriek tomu, že mnoho krajín bolo pod veľmi silným tlakom. Ale zdá sa, že nie je tu veľké vysvetlenie, alebo nenachádzame nejaké racionálne vysvetlenie, prečo dochádza k takémuto zníženiu. Samozrejme, je tu veľa viacerých aspektov, ktoré, tre, treba zobrať do úvahy a v rámci diskusie o tejto smernice snažíme sa ju zlepšiť, snažíme sa ju zefektívniť. A táto práca, ktorá nás čaká, môže byť veľmi zaujímavá preto, aby sme dokázali lepšie mobilizovať tie prostriedky, ktoré už v dispozícii máme a zároveň, aby sme dokázali pokryť možno tie oblasti a tie témy, ktoré sú v súčasnosti, ktoré v súčasnosti krivkajú a nie sú úplne dobre pokryté. Napríklad neodkazujeme tu na členov rodiny, na mladistvých bez prievodu a tak ďalej. To všetko si vyžaduje možno novú formu ochrany a tomu nás aj zavezuje ženevský dohovor. To je naozaj veľmi komplexná, zložitá téma, ale bez pochyby dokážeme to zlepšiť tak, aby sme pre členské štáty nevytvárali jednoduché a ľahké možnosti, v rámci ktorých budú môcť zastávať akési, akési dvojznačné, nejednoznačné pozície a budú to využívať k tomu, že budú opäť dramaticky znižovať eh, udelenie azylu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Holmajer, nech sa páči. Pán predseda, milí kolegovia, <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za tento pracovný dokument, ako aj za ochotu s nami intenzívne diskutovať o tejto smernici. Vidím, že v niektorých oblastiach máme skutočne aj spoločné stanoviska. Ja by som sa chcela vlastne spýtať v súvislosti s preverením reality v susledných krajinách, a to je rovnaké porovnanie tých utečencov a tých, čo majú oprávnenia a podobne. Chcem sa spýtať, ako to vyzerá s otázkou prístupu na trh práce, ako aj všeobecnými sociálnymi službami jednotlivých krajín. Ide tu o e, zrovnoprávnené postavenia týchto osôb, v našich členských štátoch. A po druhé, je tu ešte ďalšia téma, čo je ťažká, a to je, kto má poskytovať ochranu. Naozaj si myslím, že by sme mali robiť analýzu primeranosti, aby sme videli, či v tej ktorej krajine neexistuje nejaká možnosť úniku, úteku z hľadiska toho, či sa nedá žiť vo vlasti v porovnaní s útekom do zahraničia. Ja to vidím veľmi zložité, pretože v mnohých krajinách to nie sú štátne orgány, ktoré sú tou otázkou, a preto si myslím, že tu treba byť pružný, pretože tá realita je niekedy iná. Potom je tu ďalší bod a to je rodinní príslušníci. V kvalifikačnej smernici sa jasne definuje rodina a ja to chápem ako problém, aj ako problém pri rokovaní s radou. Ja osobne to vnímam ako problém, pretože si myslím, že rozšírenie pojmu rodina vedie k tomu, že napokon to vedie k zneužívaniu alebo k veľkým problémom. Doterajšia definícia rodiny bola jasná a uznávaná takmer vo všetkých členských štátoch. Rozšírenie pojmu rodina sa stretáva s problémami a jednoducho my tu môžeme mať veľa požiadaviek ale keď nakoniec nedosiahneme dohodu s radou, tak je to ťažké, pretože to naše želanie, aby vôbec niečo išlo dopredu, sa nesplní. Takže práve tu na tú tému rodina chápem ako najväčší problém v rade a preto by sme sa mali s touto tématikou ešte aj interne zaoberať. Pokiaľ ide o tému psychické problémy a osobitne ochrana ľudí pre, e, s psychickými problémami v zásade áno, avšak otázka je, do akej miery tá téma e, psychické problémy je presne definovaná. Bavila som sa aj s právnikmi a psychické problémy sú veľmi široko vymedzené. Psychický problém môže vzniknúť z rôznych problémov, napríklad môže to byť niečo vrodené, môže to byť niečo, čo vzniklo počas cesty, nejaká ťažká trauma z prinasledovania vo vlasti. To znamená, že je to takto veľmi všeobecne formulované. Niekto kto má psychické problémy, má už aj doma osobitné možno postavenie a vyžaduje osobitné zaobchádzanie. Takže to je veľmi široká definícia a musíme sa zaoberať aj tým, či ten úmysel v súvislosti s psychickými problémami znamená aj nárok na uznanie alebo prijatie alebo udelenie štátneho občianstva a podobne. Ak je niekto po náročnom úteku, ale nie je prenasledovaný vo vlasti a vzhľadom na problémy pri ceste má psychické problémy, to neznamená, že vo svojej vlasti nemôže žiť. A to znamená, že niekto napriek psychickým problémom môže byť odsunutý, ak vôbec nebol prenasledovaný u seba vo vlasti. To sú otázky, ktoré tu pri kvalifikačnej smernici sa neriešia, nevysvetľujú a preto by sme sa mali diferencovane zaoberať otázkou psychických problémov. Otázka zosobášený maloletý. Podľa mňa je to tak, že to môžu byť aj vynútené sobáše a potom takýto nemôžu jednoducho povedať, že boli prinútení k sobašu, pretože sa už na nich vôbec nepozerá ako na maloletých. Keby pani poslankyňa hovorila do mikrofónu. Jednoducho je to problém, ktorý je problém, s ktorým sa ani komisia nechce veľmi zaoberať. Sú to tie nútené sobáše je to téma z oblasti ľudských práv. Keď sa niekto oženil alebo vydal v 17 rokoch, pretože to tak chce, tak je to síce maloletý, ale skutočne neplatí, nepatrí do tej e, kategórie maloletých. 17-roční e, už môžu prijať rozhodnutia, samozrejme. To znamená, že aj tu musíme postupovať diferencovanie a ja tu podporujem blaho dieťaťa alebo možnosť e, určitých väzieb e, dieťaťa bez ohľadu na to, či pôjdu domov alebo e, či si my ich necháme. Nikdy to nemôže byť zle, kde žijú a ako budú žiť. Pri možnostiach integrácie nevidím žiadne problémové miesta Myslím si, že sa integrácia realizuje je správne, najmä dôležitá pre tých, čo chcú u nás zostať. Keď si však pozrieme e, procesnú smernicu a tých 6 mesiacov, ktoré máme na ukončenie, tak je naozaj veľmi ťažké E, uvažovať o integrácii, pretože tieto osoby budú napriek tomu vrátené domov. A e, chcem povedať, že je dôležité, že potrebujeme spoluúčasť tých osôb, ktoré chcú u nás mať azyl a ktoré chcú byť v našich krajinách je dôležité, aby sa aj tieto osoby venovali integrácii a usilovali sa o ňu. Tí, ktorí u nás ostávajú, musia preukázať, že sa chcú integrovať, že chcú hovoriť našimi jazykmi a že to nie je len úloha štátov, ale aj e, povinnosť tých, ktorí majú záujem u nás zostať. Ďakujem pekne, pani Head, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľmi stručne. Rada by som hovorila o tých najlepších záujmoch dieťaťa. Myslím si, že v tomto smere to je naozaj veľmi dôležité, najmä keď si uvedomíme, že s Lisabonskou zmluvou máme už teraz eh, tieto právomoci a zároveň môžeme zvyšovať štandardy v tomto smere. Je to naozaj kľúčový bod. Naše deti sú našou budúcnosťou a práve v tomto potrebujú mimoriadnú ochranu. Preto si nemyslím, že postačuje, aby sme to, aby sme to dali len do úvodného ustanovenia. Ale bola by som rada, keby sme v tomto smere mali väčšiu jednoznačnosť. Čo to v praxi znamená pre členské štáty? Rada by som bola, keby to bolo priamo v článku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Bronx, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu dve odlišné kategórie e, utečencov. Tí, ktorí boli identi- individuálne identifikovaní e, pre prenasledovanie vo svojom domácom štáte, či už išlo o členstvo v skupine alebo osobné aktivity, alebo ide jednoducho o osoby, ktoré utekajú z nebezpečných krajín. Tá prvá skupina naozaj môže byť e, skupinou skutočných a úprimných utečencov, pokiaľ sa nevyhli bezpečným krajinám. Druhá skupina má naše sympatie, ale na druhej strane jednoducho nemôžeme nemôžeme prijať celú populáciu krajín, v ktorých dochádza k útlaku, ako napríklad Afganistan, Čína, mnoho afrických krajín a tak ďalej. Jednoducho to nie je možné. A ak by sme, to, ak by sme ich aj prijali, prečo by sme mali vynechať zvyšok populácie v týchto krajinách? Nemali by sme tým pádom potom prijať celú populáciu Číny, celú populáciu Afganistanu, ak naozaj chceme byť logicky konzistentní. Po druhé, Nemôžno správne kritizovať členské štáty za to, že neotvárajú dvere pre stále viac utečencov. Ale keď sa pozrite napríklad na, eh, na štatistiky, tak populácie týchto krajín žiadajú, aby sa prijali kroky, ktoré zastavia tento tok. To je presný opak. Takže e, pozrime sa teda na to, aký štatút e, chceme pridelovať týmto osobám. To, čo, to že im dáme štatút trvalého pobytu, je naozaj veľmi milá vec, ale keď to, keď to urobíme, tak zároveň musíme povedať aj to, že majú dostať prácu a ubytovanie, a to na úkor niekoho, kto býva v členskom štáte. Inými slovami hovoríte, že občania členských štátov nemajú dostať miesto pracovné a nemajú dostať ubytovanie. niektorí, niektoré z tých osôb, ktoré utekajú z nebezpečných krajín, tak robia práve kvôli tomu, že, euro, že európske krajiny príjmajú konkrétne kroky, bohužiaľ aj moja, ktoré vedú vojny v Afganistane a v Iraku. Ak, zapraj, ak za, za, prestaneme viesť agresívne vojny, možno bude menej nebezpečných krajín a tým pádom aj menej utečencov niekoľké osoby, ktoré boli, ktoré boli vyčlenené pre prenasledovanie, boli častokrát osoby, ktoré boli prenasledované v rámci veľmi prísnych zákonov proti voľnému prejavu a slobodnému prejavu. A určite budeme mať sympatie s takýmito ľuďmi, ale nesmieme zabúdať na to, že mnoho krajín v Európskej únii má veľmi represívne zákony proti slobodnému prejavu. A a predpokladám, že takéto osoby by nedostali azyl. Jednoducho by boli zaslané naspäť do svojich domácich krajín na základe európskeho zatýkača. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nevidím žiadne ďalších, e, žiadne ďalšie e, prihlásen, žiadnych ďalších prihlásených kolegov. A teda by sme možno dať, mohli dať slovo e, svojej našej spravodajkyni pani Lambert, aby uzavrela diskusiu o návrhu správy. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne aj všetkým poslancom tohto výboru za ich príspevky. Myslím si, že je tu rozhodne celý rad tém, e, na ktoré by sme sa mali pozrieť podrobnejšie. E, Niektoré z tých otázok, ktoré boli otvorené, sú rozhodne veľmi relevantné tak ako si to aj spomenuli, najmä čo sa týka procedúr a, a nariadenia a, a smernice, pretože musíme zabezpečiť to, aby každý prípad bol individuálne preskúmaný. A jednoducho len skutočnosť, že nejaká konkrétna skupina ľudí sa nachádza v texte smernice, to nemusí znamenať, že každý, kto môže byť, povedzme, kto môže mať problémy v oblasti duševného zdravia alebo že môže e, čeliť iným problémom, napríklad v oblasti nútených, nútených manželstiev. Nemusia byť príjmaní automaticky a nemusia automaticky dostať ochranu. E, to je vlastne celá, celá pointa preskúmovania každého individuálneho prípadu a preskúmovanie týchto, týchto situácií. Takže to rozhodne je naozaj veľmi dôležitá časť e, procedurálneho, procedurálneho nariadenia. A Zároveň to hovorí o tom, akým spôsobom budú tieto procedúry vykonávané v členských štátoch Viem, že viacero členských štátov má programy z napríklad z UNHCR, v rámci ktorých skúmajú, ako konkrétne fungujú, ako konkrétne sa podarí darí realizovať tieto programy, čo je naozaj mimoriadne dôležité, pretože, pretože len nariadenie a smernica o azyle nerieši všetky problémy. To poskytuje len základný rámec, ale nerieši to všetky konkrétne problémy v rámci tohoto rámca. Takže jedna z tých otázok, ktoré boli otvorené v rámci akéhosi zázemia, ktorému sa môžeme potom neskôr možno vrátiť, je aj otázka, je aj otázka e, cieľ. A čo sa stane vtedy, ak niekto v podstate namieta a zvykom, nie celám, pardon, ale zvykom. Keď niekto namieta nejakým zvykom, ktorý niekto môže, môže považovať za e, represívne v danom prípade, e, či to komisia považuje za dostatočne pokryté e, v texte smernice, alebo či to vnímame ako politické právo, tak aby sme mohli vystúpiť proti tomu, čo cítite, alebo či ide o niečo, čo možno patrí do úplne inej kategórie. A to je podľa môjho názoru niečo, čo by sme chceli eh, vás poprosiť, aby ste to vzali na zváženie. Chcem, po, po, eh, chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí vystúpili, eh, najmä keď hovorili o najlepších záujmoch dieťaťa. Myslím si, že tá otázka ochrany je len jednou stranou celej tejto témy. Najmä keď hovorím o medzárodnom vývoji. Hovoríme tu o otázkach obchodu, rovnako tu hovoríme aj o ďalších otázkach Otázka pracovného trhu. Sú člen, tri členské štáty v súčasnosti, ktoré majú odlišnosti v rámci eh, prístupov na trh, a to pre dve odlišné kategórie. Myslím si, že nikto nebude predpokladať, že existuje nejaký obmedzený počet pracovných príležitostí na danom pracovnom trhu. Takže ako ľudia už vnímajú, že to zapadá do ich pracovného trhu a do ich možností, e, to nie je otázka priorit. To je jednoducho otázka toho, e, kam to zapadá aj v rámci e, konkrétnej situácie, konkrétnej, konkrétneho stavu v danej krajine. Takže nemôžeme to predkladať, ako keby bolo nejaký obmedzený počet pracovných miest, že keď niekoho príjmete, tak niekto musí okamžite odísť. Myslím si, že aj celá stratégia EU 2020 je o tom, ako chceme zlepšiť ekonomickú situáciu v členských štátoch a zároveň aj sociálnu, sociálne zabezpečenie a systém sociálnej inklúzie. Ale na to už sa na to musia prihľadať možno iné výbory a nie tak náš. Takže chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vaše vyjadrenia. Niektoré z nich rozhodne e, sa pokúsim si osvojiť vo svojom návrhu správy, ale som presvedčená, že tu budú aj pozmeňujúce návrhy zo strany iných e, poslancov a na, roz, na túto diskusiu sa naozaj veľmi teším a možno v tom čase už budeme mať jasnejšiu pozíciu ohľadom toho, aká je naša konkrétna pozícia a budeme vedieť možno presnejšie diskutovať a podrobnejšie diskutovať s ďalšími inštitúciami. Ďakujem pekne, pani Lambert. Chápem to tak, že už nie sú žiadne ďalšie vyjadrenia ani na strane komisie, ani na strane predsedníctva, takže týmto môžeme uzavrieť. Chceme poďakovať všetkým všetkým poslancom, ktorí boli súčasťou tejto diskusie. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, bodu číslo 16. Bod číslo 16 je opäť pozmenujúcim návrhom, pozmenenou, pozmenenou verziou nariadenia e, uvádzajúcich zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza. Pardon, je to bod 15, ku ktorom sa musíme vrátiť, a síce rozšírenie pôsobnosti smernice na osoby užívajúce medzinárodnú ochranu. Ako spravodajcu tu máme pána Kloda Moraesa, nášho kolegu, ktorý nám predstaví návrh správy a vypočujeme si, aká je situácia v, tomto, v tejto téme. Potom dostane slovo belgické predsedníctvo a komisie, ale najprv, najprv si vypočujme stručný úvod zo strany pána spravodajcu, pána Moraesa. Máte slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Je to téma z posledného legislatívneho obdobia, môj kolega Martin Rú sa tu snažil dosiahnuť dohodu, ale nepodarilo sa nám to. A preto máme teraz šancu dosiahnuť pokrok počas belgického predsedníctva pri našom návrhu, ktorý je už veľmi aktuálny, pretože chceme poskytnúť e, to, čo patrí všetkým osobám e, požívajúcim medzinárodnú ochranu Chcem povedať stručne, aký je môj všeobecný prístup k tejto problematike. Sú to tri oblasti, kde sa orientujeme. Chceme povedať, že 7. septembra sa stretli tieňovi na veľmi konštruktívnom e, stretnutí. Každý tam bol za všetky politické skupiny a nevidím tu veľké problémy s týmto materiálom. Chcem zdôrazniť niekoľko kľúčových bodov. Poprvé, ako som povedal, chceme dosiahnuť dohodu pri prvom čítaní s radou ešte pred Vianocami a vzhľadom na to všeobecný prístup, ktorý chcem zaujať, je, že chcem prijať, koľko sa len dá návrhov na zmenu komisie, ako aj tie zmeny, ktoré odsúhlasila rada počas rokovaní pri tomto nástroji tri hlavné oblasti, kde moja správa reaguje na kompromisný text rady sú tieto. V prvom rade chcem podržať návrh komisie, aby to trvanie azylového konania bolo zohľadnené vo výpočte tých piatich rokov e, zákonného pobytu. Po druhé chcem zaručiť, že vyhostenie je možné len do prvého členského štátu a nie do tretej krajiny a zodpovednosť za to nesie krajina, ktorá má ochrannú povinnosť a má všetky informácie o e, osobe. A chcem, aby sa dodržali zásady jednotnosti rodiny. Ja chápem, že e, rada je tu tak na tej istej lodi v tejto veci. Sú tu nejaké problémy s formuláciou a ja si myslím, že Stretnutie tieňových spravodajcov hovorilo o tom, že či rodinný príslušník má povinnosť alebo nemá povinnosť sledovať e, utečenca v prípade jeho vyhostenia. Ja si myslím, že členský štát by nemal odmietnúť vstup rodinných príslušníkov. Samozrejme sú príklady, kde rodina nechce ísť za vyhosteným utečencom. Môžu byť aj takéto situácie a preto chcem ešte viac o tom hovoriť, aby sme mali správnu formuláciu a aby všetci tieňovi boli spokojní s takouto formuláciou. Pokiaľ ide o harmonogram, ako som povedal, 7. septembra sme mali veľmi konštruktívne stretnutie, ďalšie stretnutie tieňových je 6. oktobra a 12. oktobra to prekrát preložíme. Tak chcem zdôrazniť, že by sme chceli dosiahnuť dohodu počas belgického predsedníctva. Mali sme veľmi konštruktívnu diskusiu s nimi a s komisiou. A som optimista v tom, že sa nám to podarí do konca roka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Moraes, chcem sa teraz obrátiť na belgické predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja tomu rozumiem tak, že som sa mal vyjadriť nielen k tejto téme, ale že vám poskytnúť aj prehľad činnosti, ktorú vykonávame e, v iných otázkach týkajúcich sa azylu. Takže začal by som s takýmto výkladom a potom sa vrátim k našej konkrétnej téme. Ako som už povedal, azyl je prioritou programu rady skúmame rôzne návrhy na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za otázky azylu a prisťahovalectva, ktoré sa konalo v júli. My v rade a belgické predsedníctvo prišlo s návrhom stratégie, ktorú sme poskytli ministrom. Sú v nej spoločné ciele a cieľ vytvorenia spoločného systému do roku 2012 to je v štokholmskom programe. Predložili sme návrh stratégie, e, ako čo najlepšie dosiahnuť tieto ciele a ministri, ktorí tam boli prítomní, široko podporili túto stratégiu. Stratégia v zásade hovorí o tom, že v prvom rade dáme prednosť tým problematikám, tým otázkam, kde cítime, že veľmi rýchlo môžeme dosiahnuť pokrok Myslíme si, že potrebujeme získať takýto impuls, aby sme mohli vytvoriť do roku 2012 spoločný azylový systém. Dávame prednosť dlhodobému pobytu Dublinu, Eurodaku, kvalifikácii a potom tie ďalšie dve témy, ktoré sa týkajú podmienok pre ochranu, tieto témy budú ďalej rozpracované, ale myslíme si, že v krátkom čase nedosiahneme v týchto dvoch oblastiach taký pokrok ako v tých ostatných. Takže si myslíme, že by sme sa mali snažiť dosiahnuť pokrok v tom textu, kde sa nám podarí získať potrebný impuls na to, aby sme mohli pokračovať v, oblast, v činnosti v oblastiach, kde sa to tak nezdalo doteraz, aby sme boli úspešní do roku 2012. Sú tu rôzne aspekty ochrany a procesu a chceme zabezpečiť súlad, konzistentnosť, myslíme si, že je dôležité dosiahnuť určitý pokrok v celkovom balíku azylovej problematiky. Pokiaľ, e, popri legislatívnej stránke budovania spoločného azylového systému do roku 2012 máme aj praktickú spoluprácu a solidaritu. Nezabúdame ani na tieto stránky. Mali sme stretnutie ministrov začiatkom tohto mesiaca. Boli tam všetci prítomní, aj európske inštitúcie a rokovali sme o európskom azylovom systéme. Bolo to veľmi užitočné stretnutie, ale teraz k našej konkrétnej téme. Je to jedna z našich priorít. Ide o dlhodobý pobyt a my v rade by sme sa chceli poďakovať pánovi Morajsovi za odvedenú prácu na príprave tejto správy pretože všetky inštitúcie, ako správne povedal, majú vôľu dosiahnuť pokrok v tejto otázke. Ďakujem vám za váš optimizmus a pokiaľ ide o nás, tak my máme tiež vôľu rýchlo dosiahnuť dohodu. Myslím si, že rýchla dohoda je dôležitá, pretože je to text, ktorý je v rade už dlho ešte skôr, než nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu, ale myslím si, že teraz máme šancu dosiahnuť pokrok. Máme kompromis rady z roku 2008, kde sme takmer dostali jednomyselnosť. A to nám dáva veľmi výhodnú, dobrú E, situáciu, pretože máme takmer 100% podporu. Správa bola predložená príslušným častiam úradom odborom rady a vypracujeme na jej základe stanovisko rady. Myslíme si, že táto správa je dobrým základom pre kompromis, pretože ako pán Moraes už povedal, mnoho zmien rady či komisie je akceptovaných v texte, v texte správy, takže je to dobré. Samozrejme sú ešte body, kde máme rozdielne stanoviska a momentálne pracujeme na stanovisku rady k týmto otázkam. A ja dúfam, že veľmi rýchlo do 3. oktobra sa nám podarí vstúpiť do dialogu. Potom sa tu hovorilo o kvalifikácii, spôsobilosti, oprávnenosti. Aj tu chceme rýchlo začať dialog s ostatnými inštitúciami. Máme tu aj návrh správy pani Lamberts a pomocou týchto materiálov určite definujeme svoje stanovisko. Dublin je tiež dlho na stole. Je, odviedol sa veľký kus technickej práce počas českého a švedského predsedníctva a presne na tomto budujeme, z tohto vychádzame. Vychádzame z toho, čo sa už spravilo a z krátkodobého hľadiska dúfame, že dokončíme technické rokovania a určíme naše stanoviska a začneme rokovania s inštitúciami a spravodajcami. Vieme, že je aj správa z prvého čítania v parlamente. Vaše stanovisko je jasné na základe tejto správy. A Našim cieľom je, našou ambíciou je určiť, vypracovať stanovisko rady a začať dialog. Je to samozrejme politicky veľmi citlivá téma. Je tam niekoľko vecí, ktoré sú veľmi citlivé, najmä pre radu. A sú tam aj niektoré veci, kde máme pocit, že návrh presahuje eh, hranice nástroja ale o tom budeme samozrejme hovoriť. Eurodac, tu čakáme na nový návrh komisie, ktorý dúfame, že čoskoro dostaneme ale na základe predchádzajúcich návrhov sme uzavreli viac menej rokovania v Rade a máme jasné stanovisko. Parlament už prijal stanovisko a ja si myslím, že na základe predchádzajúcich diskusí môžeme usúdiť, že vo veľkej miere už uvažujeme rovnako. Takže dúfame, že aj tu sa nám podarí dosiahnuť rýchlo pokrok. Ako som už povedal, podmienky prijatia a teda smernica o podmienkach prijatia a procese sa na ňu nezabudlo. Máme stanovisko parlamentu. Včera sme tu rokovali o tejto smernici v parlamente a v rade pracujeme na technických rokovaniach tejto e, problematiky. Sú to témy, ktoré sú politicky oveľa náročnejšie a citlivejšie, takže pracujeme na technickej úrovni. Využijeme konferenciu ministrov na začiatku mesiaca, aby sa na to pozreli prakticky, aby povedali, aké budú dopady návrhov komisie. Takže my dúfame, že po dokončení technických prác technických rokovaní a keď budeme mať stanovisko k správe pani Guillaumeovej, že potom sa nám podarí určiť, vymedziť našu stratégiu, aby sme dosiahli spoločný cieľ do roku 2012. Je to cieľ vybudovať spoločný azylový systém. Ďakujem. Ďakujem teraz komisia. Pani Gal. Pokiaľ ide o smernicu v nadväznosti na dlhodobú rezidenciu, ďakujem veľmi pekne v prvom rade pánovi Klodovi Moraesovi za túto správu. Ako povedal pán predseda, je to skutočne vynikajúci základ na prácu, aby sa veľmi rýchlo dalo rokovať o týchto veciach v nadchádzajúcich týždňoch. A myslím si, že jedným z hlavných bodov týchto rokovaní spolulegislátorov bude vlastne tá metóda výpočtu, pokiaľ ide o čakacie obdobie, e, ktoré platí v nadväznosti na získanie takéhoto štatútu. A tak, ako som povedala, stretnutie spravodajcu a tieňových spravodajcov e, na začiatku septembra potvrdilo, že vlastne komisia bude môcť e, podporiť kompromis rady ktorý sa viac menej dosiahol v roku 2008. Takže vlastne na tomto budujeme a toto podporujeme a dúfame, že spravodajca takisto v podstate sa priklaní e, k stanovisku komisie. Takže vám ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, pani Gang. Takže teraz pani Peličeva. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za jeho otvornosť a za veľmi úzkú spoluprácu aj s tieňovými eh, spravodajcami, ale aj s inými inštitúciami 7. septembra sme mali takéto stretnutie, bolo to veľmi plodné stretnutie, vidíte výsledky tohto stretnutia, pretože návrh tejto správy vám bol už predložený a pre mňa je veľmi potešujúce, že ten návrh, e, ktorý predložil e, Európsky parlament, ktorý v podstate sa datuje e, do roku 2008, že ten je možné v podstate zachovať a podporiť. A takisto aj stanovisko komisie do toho bolo in, zaintegrované a je tam celý rad rôznych bodov, o ktoré žiadali členské štáty, aby boli zapracované a e, samozrejme, že sme sa snažili o dialog, takisto sme samozrejme sa snažili dodržiavať časový harmonogram Takže dúfame, že v podstate do konca roka sa nám to podarí e, vyriešiť. V oktobri samozrejme ešte máme e, dôležité stretnutia. Pokiaľ ide o tento návrh správy, pre mňa je to skutočne veľmi vyvážený text, pretože naozaj e, neopomína prvok, ktorý je základne dôležitý, ktorý sa prirodzene týka ochrany práv takýchto osôb, e, ktoré podliehajú pod medzinárodnú ochranu, aj pred, aj potom, e, ako získajú e, tento štatút a predtým, pokiaľ ide o samotné udelenie tohto štatútu, je veľmi dôležité veľmi spomenúť dva body. A myslím si, že je veľmi dôležité v podstate upozorniť práve na tieto e, body, aby sme si to vyjasnili so spravodajcom. V prvom rade, predtým ako získate tento štatút, myslím si, že je základne dôležité, že členský štát vtedy, keď v podstate má udeliť takýto e, štatút dlhodobej e, pobytu, dlhodobej rezidencie, že musí brať do úvahy v podstate charakteristické črty tohto žiadateľa, a tak ako povedala komisia, jedným z kľúčových bodov bude práve tá metóda výpočtu takéhoto povolenia 5-ročného pobytu. Eh, a takisto vidíme, že vlastne čakáme na stanovisko rady, pretože budeme vidieť v podstate, že aké to stanovisko bude, pretože to bude kľúčovo dôležitou záležitosťou. Európsky parlament pomocou podpory pána Moraesa samozrejme chce veľmi plodne na tomto pracovať a dosiahnuť každopádne nejakej, nejakú dohodu s radou. Samozrejme, že na jednej strane máte rozhodnutie, pokiaľ ide o tieto udelené štatúty, máte rozhodnutie týkajúce sa druhého členského štátu, to je veľmi dôležité a tie dva mesiace, táto lehota je takisto veľmi dôležitá O, to sme spomenuli aj v stanovisku parlamentu. Takisto som veľmi potešená tým, že spravodajca sa snaží posilniť isté garancie v nadväznosti na no, refoulement na nenavrátenie tejto osoby. Samozrejme, že je veľmi dôležité zohľadňovať aj členov rodiny a tam by sa v podstate mal rozšíriť rozsah platnosti tejto smernice a takisto budeme musieť rešpektovať vnútroštátne právne ustanovenia a európske právne ustanovenia, pokiaľ ide o ochranu patričného počtu členov rodiny, ktoré, ktorá by mala v tomto prípade platiť. A toto sa samozrejme dotýka veľmi mnohých veľmi citlivých bodov, ale dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Je to samozrejme veľmi, veľmi dôležitá vec a po, preto som chcela upriamiť vašu pozornosť na tieto dva body. A takisto by som chcela povedať, že pokiaľ ide o časový harmonogram, ktorý ohlasil spravodajca od teraz až do konca tohto kalendárneho roku, že to je veľmi dôležitá vec a skutočne dúfame, že tieto rokovania by mohli postupovať veľmi rýchlo, veľmi dôležité, aby sme dosiahli istý pokrok. I napriek tomu, ako sme videli, že každá inštitúcia v podstate veľmi, veľmi zdôrazňuje ten fakt, že je to politicky citlivá záležitosť. Ďakujem vám za pozornosť, pani Argentíny. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcela tiež poďakovať eh, spravodajcovi pánovi Moraesovi za veľmi eh, presne odvedenú prácu, ktorú urobil. Mám niekoľko pripomienok ale to nie sú v podstate pripomienky týkajúce sa jeho návrhu. Chcela by som však zdôrazniť dôležitosť tejto 5-ročnej rozpravy, respektíve rozpravy v nadväznosti na, týchto 5, e, na toto udelenie 5-ročného štatútu e, istým spôsobom v podstate handlujeme takto ako handliari s koňmi. Keď musíte utieť zo svojej krajiny a keď musíte požiadať o štatút utečenca, myslím si, že toto 5-ročné obdobie by malo vzniknúť vlastne v tom momente, keď prídete do danej krajiny, pretože ten život človeka by mal pokračovať, pretože jednoducho e, keď začnete v podstate e, počítať to 5-ročné obdobie od e, uplynutia tých dvoch rokov, to nie je v poriadku, pretože potom by sme vlastne pristupovali k týmto rôznym štátnym príslušníkom rôznych krajín rôznym spôsobom. Pán Moraes hovoril o samotnom fakte, že musíme naozaj dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o túto vec a síce ide o právo na nezávislý pobyt. Môžete začať ako člen rodiny a jeden člen rodiny môže mať právo na medzinárodnú ochranu a v takejto situácii v podstate môže nejaký čas zotrvávať, že tá môže pretrvávať nejaký čas, ale č- ak človek skutočne nechce byť závislý od e, povolenia k pobytu niekoho iného, tak si naozaj myslím, že tam, kde majú ľudia tento štatút, e, na základe ktorého môžu požívať e, právnu ochranu, čo sa potom stane v podstate s ostatnými rodinnými príslušníkmi a chcú nasledovať svojho príslušníka, pretože no, po, podľa e, pravidiel, ktoré platia v našej krajine, napríklad po troch rokoch títo, štát, e, títo rodiny príslušníci majú právo zostať. Ďakujeme. Pani Wikström, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja veľmi vítam túto správu pána Moraeša a naozaj uh, by som mu chcela zložiť kompliment, e, že vždy pracuje veľmi vynikajúcim spôsobom, vždy e, vedie dialog s tieňovými spravodajcami a tak ďalej. Mimoriadne ma teší to, že pán Moraes podporuje to, že e, ten výpočet toho 5-ročného obdobia by mal vychádzať z kontinuálneho pobytu v patričnom členskom štáte a že by mal naozaj začať plynúť od momentu, keď tam táto osoba prišla. Samozrejme, že takisto v podstate beriem do úvahy, že členské štáty sa musia zamyslieť nad týmito záležitostiami a príjimateľ e, takéhoto štatútu dlhodobého pobytu by mal mať právo sa voľne pohybovať v EÚ. A takisto sa hovorilo v podstate, že toto by v podstate mohlo platiť len na tie členské štáty, ktoré udelili medzinárodnú ochranu. Súhlasím s tým 100%, ale ak on alebo jeho rodinní príslušníci by mali byť vypovedaní spolu s príjmateľom medzinárodnej ochrany. Toto je niečo, s čím nemôžem 100% nesúhlasiť, pretože je základne dôležité, pokiaľ ide o všetky naše správy v nadväznosti na azyl a migráciu, musíme vlastne jednotu rodiny brať do úvahy a takisto v podstate musíme pamätať na to, že tá rodinná jednota nemusí byť vždy E, niečo, čo je v najlepšom zájme všetkých členov rodiny, pretože ak je táto osoba e, jednoducho vypovedaná z krajiny, tak je možno, že spáchala nejaký trestný čin. Povedzme, že otec je um, usvedčený um, páchateľ trestnej činnosti a v podstate um, na to konto by mal byť vypovedaný, tak potom by nebolo férové, aby aj manželka a dcera v podstate s nimi mali uh, byť vypovedané. Pretože ja si myslím, že oni by nemali vlastne um, trpieť kvôli jeho um, akčným krokom a práve toto by som chcela zapracovať do pozmeňujúceho návrhu a dúfam, že s tým budete súhlasiť. Takisto v podstate by som tam chcela zapracovať uh, aj ustanovenie v nadväznosti na jazyk a jazykovú prípravu. Ja si myslím, že to je súčasťou integrácie, pretože ak takáto osoba sa usadí na 5 rokov v istom členskom štáte, myslím si, že by bolo rozumné očakávať, že táto osoba bude mať aspoň nejaké znalosti hlavného e, jazyka, ktorý sa používa v krajine, kde má takúto takýto pobyt. Samozrejme, že musíme brať do úvahy v podstate situáciu eh, jednotlivých eh, osôb, pretože môžu byť v podstate veľmi zraniteľné tieto osoby, ale myslím si, že jazykový program, jazyková príprava by mala byť zabezpečená a práve tak aj príprava v nadväznosti na isté hodnoty, ako sú ľudské práva a um, rovnosť a tak ďalej. A takisto si myslím, že by mali mať vedomosti v súvislosti s tým, že aké práva majú ľudia, e, ktorí žijú v patričnej spoločnosti. Takže ešte raz by som chcela v podstate sa poďakovať pánovi Moraesovi a som presvedčená, že aj ostatné skupiny, okrem skupiny skupiny liberálov budú vlastne podporovať jeho návrhy. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne. Máte nejaké ďalšie pripomienky? Nik z členov parlamentu sa nechce prihlásiť, pokiaľ ide o tých členov nášho výboru. Takže gratulujeme vám, pán Morajs, to ste si už vypočuli. Myslím, že naozaj v podstate máme poslednú e, verziu, vieme, ako to v súčasnosti vyzerá a vieme v podstate, že ako sa k tomu stavia predsedníctvo, nielen pokiaľ ide o túto záležitosť, ale aj pokiaľ ide o tzv. azylový balík. Ide tam vlastne o smernicu, ktorou sa to všetko riadi. A teraz by sme chceli pán Moraes udeliť slovo v nadväznosti na záverečnú diskusiu a chcel by som povedať, že Lehota na predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov je zajtra 29. do obeda 12. hodiny. Pán Maro veľmi pekne vám ďakujem. Chcel by som v podstate povedať predsedníctvu, že e, som si vedomý toho, že je to súčasťou tohto balíka a naozaj som im veľmi vďačný za to, že nám dali aktuálne informácie, pretože e, samozrejme, že je veľmi potešiteľné, že tento balík azylový sa aj tým spôsobom začína znovu hýbať. A naozaj e, moja skupina by vás chcela povzbudiť k tejto práci. Neviem, že Eh, či v podstate eh, majú nejaké otázky aj eh, tieňoví spravodajcovia, pokiaľ ide o tento balík, ale každopádne vám ďakujeme za to, že to robíte. Takisto v podstate ďakujem za veľmi komplexné pochopenie tejto správy a naozaj je to optimistický časový harmonogram, len je potrebné samozrejme brať do úvaj aj to, že sa môžu veci trošku skomplikovať. Na predloženie návrhov pozmenujúcich sme dali termín e, do zajtra, do 12. Ja si naozaj myslím, že legislatíva spoločenstva pokrýva aj otázku, hovorím, že iná legislatíva spoločenstva pravdepodobne pokrýva aj otázku vypovedaných osôb, e, respektíve utečencov, ktoré nechcú v podstate sa pridať k svojej rodine. Môžu tam byť veci týkajúce sa domáceho násilia a iné záležitosti. Takže toto je bod, ktorú by sme, ktorý by sme mali doriešiť veľmi rýchlo a ďakujem veľmi pekne e, pani Wallström aj ostatným kolegom, pretože predložili veľmi konštruktívne návrhy. Takže naozaj, samozrejme, e, budem veľmi dôkladne sledovať to, čo predložia ostatné skupiny. A ešte raz by som chcel zopakovať, aký je časový harmonogram. To si uvedomte, prosím, a ďakujem každopádne aj komisii. Ďakujem veľmi pekne. V poriadku. Myslím si, že tým pádom by sme rozprávu ukončili. Máme e, stanovenú lehotu na popletkanie pozmeňujúcich návrhov, čiže je to zajtra do obeda. Belgické predsedníctvo alebo komisia, chcete ešte niečo k tomuto pridať? Takže to je v poriadku. Pán Moraes, ďakujeme vám veľmi pekne zatiaľ ako spravodajcovi. Teraz by sme prešli na bod číslo 16. vytvorenie nariadenie uvádzajúce zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraní členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Budeme diskutovať o tomto materiáli v nadväznosti na liberalizáciu víz, uvoľňovanie víz a Takže najprv by sme dali slovo komisii, aby predložila tento návrh. 5. júla v tom, tohto roku 2010 a potom to bude rada, ktorá predloží svoje stanovisko a potom, ak budete súhlasiť, dali by sme slovo nášmu um, spravodajcovi, spravodajcovi, ktorý bol vymenovaný. Pokiaľ ide o um, túto otázku, je to pán Augustín Diaz de Mera a myslím si, že teraz je rad na komisii, aby predložila tento návrh. Pán Jean de Kester, zástupca komisie, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Dnes ráno váš výbor hlasoval o ďalšom pozmenujúcom návrhu ktorý predložila komisia, pokiaľ ide o nariadenie 539 2001. Išlo tam vlastne o to, že sa e, z negatívneho zoznamu vlastne Bosna a Hercegovina dostala na pozitívny zoznam, to znamená z tých tretich krajín, pri ktorých sa vyžadujú víza na e, zoznam tých krajín, u ktorých sa nevyžadujú víza na to, aby sa títo ľudia mohli dostať do šengenského priestoru. Takisto si asi pamätáte, že v podstate minulý rok sa prejednávali tri ďalšie krajiny Západného Balkánu a spolu, my v komisii sme v podstate e, veľmi rýchlým spôsobom postupovali v nadväznosti na tento dialog týkajúci sa víz e, v súvislosti s krajinami Západného Balkánu. Tento návrh, tam ide v podstate o všeobecné a pravidelnú revíziu, kontrolu pokiaľ ide o, o toto nariadenie 539 z roku 2001. Viete veľmi dobre, že je tam celý rad rôznych kritérií, ktoré uh, vlastne vstupujú do hry, pokiaľ ide o rizika, pokiaľ ide o to, že či je, sú tam povinné víza alebo nie sú, sú to vzťahy s tretími krajinami, je to regionálna koherentnosť a tak ďalej. To znamená, že sa musí pravidelne prehodnocovať, že či tieto dva zoznamy v podstate naozaj naďalej zodpovedajú tým kritériám, ktoré sú e, rozhodujúcimi. V súčasnom návrhu je jedna krajina, e, ktorú navrhujeme, aby bola preradená z negatívneho zoznamu na pozitívny, to znamená, že by sa vlastne ukončila vízová povinnosť. Ide o Tajvan. To je politická záležitosť. Potom je tam ešte ďalší, druhý e, prvok, to by som nazval technickou korekciou. Ide o sever, ostrovy Severnej Marian a oni naďalej boli na negatívnom zozname, ale tieto ostrovy sú vlastne súčasťou USA a obyvateľia, ktorí tam žijú, vlastne sú občanmi USA. Takže z toho vlastne tieto severné Marianské ostrovy by sme chceli vlastne presunúť z tohto negatívneho zoznamu, pretože to nie je vlastne krajina samostatná, ale občania týchto ostrovov sú vlastne príslušníkmi štátnymi USA a pokiaľ ide o Tajvan. Tam samozrejme musíme brávať bezpečnosť, respektíve aj možnosti migrácie. Pokiaľ ide o externé bezpečnostné kritéria, každý, myslím, môže súhlasiť s tým, že pokiaľ ide o všeobecné e, vzťahy medzi Čínou a Tajvanom, že sa tam dosiahlo veľmi veľa pokroku, je tam ďaleko menšie napätie ako v minulosti a celkom určite vlastne to bolo to kritérium, kvôli ktorému bolo, bol Tajvan v minulosti na tom negatívnom zozname. Ide tam samozrejme aj o otázku regionálnej súdržnosti, pretože sú tam iné krajiny, ktoré v podstate už boli vyňaté z tejto vízovej povinnosti, napríklad Južná Korea a tak ďalej. A toto by vlastne len prispelo k zabezpečovaniu regionálnej súdržnosti. Ďalšie kritérium reciprocita. Zatiaľ Tajvan ešte stále má povinnosť e, vízovú Cyprus, e, Rumunsko a Bulharsko, ale už e, sa zaviazal Tajvan k tomu, že vlastne upustí od e, požiadavky víz v nadväznosti na tieto tri krajiny. A takisto v podstate z 30 dní predlží vlastne na 90 dní túto možnosť bezvízového pobytu. Pretože zatiaľ v Tajvane naši Ehm, príslušníci majú možnosť v podstate ehm, vycestovať do Tajvanu len na 30 dní a Tajvan to chce predlžiť na 90, aby sa zabezpečila ehm, v plnom rozsahu reciprocita. Takže toto je náš návrh v stručnosti. V rade už v podstate začala práca, pokiaľ ide o tento návrh a možno, že tam bude jedna otázka, pri ktorej je možné počítať s možným pozmenujúcim návrhom, ale ja to nechám na predsedníctvo, aby to predsedníctvo vysvetlovalo vysvetlilo a potom možno ešte budem e, pripomienkovať navrhovaný pozmenujúci návrh. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne zástupcovi komisie za prezentáciu návrhu komisie. A teraz by sme si chceli vypočuť belgické predsedníctvo. Belgické predsedníctvo sa chce ujať slova. Prepačte, Madame Emil Brin, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ako ste už mohli počuť, návrh komisie je súčasťou pravidelnej revízie nariadenia P39 2001. Okrem tých kritérií, ktoré komisia uviedla, by som rada doplnila, že členské štáty sú tiež žiadané žiadané o to, aby eh, nás informovali o tom, ktoré krajiny podľa ich názoru eh, splňajú eh, kritéria na uvedenie na zoznam a naopak, ktoré krajiny už kritéria nesplňajú a majú byť presunuté na, presunuté na negatívny zoznam. Väčšina členských štátov už v minulosti bola presvedčená, že Tajván by mal byť umiestnený na pozitívny zoznam a môžem vám povedať toľko, že Rada plne podporuje návrh komisie v tomto bode. Ale ako nám aj komisia zdôraznila, komisia by chcela urobiť pozmenujúci návrh k tomuto návrhu, a to v spojitosti s Tajvanom. Približne 60 tisíc obyvateľov Tajvanu nie sú e, obyvateľmi priamo ostrova Tajvanu, ale sídlia v zahraničí a títo majú iný typ pasu ako Tajvančania, ktorí pobývajú na ostrove Tajvan. Tento pas im neumožňuje cestovať na Tajvan bez autorizácie. A teda pri každej ceste, ktorú podniknú na Tajvan, musia požiadať o predautorizáciu zo strany tajvanských orgánov. A teda nemáme pocit, že je rozumné, aby sme uľahčovali vízový režim pre túto špecifickú kategóriu. A práve preto by rada chcela vzniesť aj korešpondujúci pozmeňujúci návrh k návrhu komisie. Snažíme sa nájsť formy spolupráce s parlamentom a predovšetkým s pánom spravodajcom Diaz de Mera, tak aby otázka uľahčenia vizového režimu pre Tajvan bola ukončená tak rýchlo, ako je to len možné e, snáď do konca tohoto roku. Pani Brain, nech sa páči. Teraz eh, si môžem vypočuť eh, správu pána spravodajcov, pán Demera, ak sa chcete ozvať, ďakujem pekne pán predseda za slovo. Mali sme si možnosť eh, vypočuť správu zo strany Rady a zo strany komisie a treba povedať, že vo všeobecných líniách plne zdieľam tie kritéria, ktoré oni vytýčili ako referenčné. Dnes budem len veľmi stručne predstavovať túto správu a to, to, podrobné, to podrobné predstavovanie urobím na stretnutí nášho výboru 11 pán predseda. Takže teraz len veľmi stručne, mali sme si možnosť vypočuť informácie zo strany komisie a rady, ktoré, s ktorými súhlasím a ktoré zdieľam a to vedie k nasledujúcemu. Situácia v prípade Tajvanu v súčasnosti eh, nepredstavuje nejakú hrozbu v oblasti pravidelnej imigrácie ani v oblasti bezpečnostného rizika. Ako určite dokážete posúdiť aj v detailnej informácii, ktorá sa, ktorá sa bude nachádzať v konečnej verzii e, správy, Čínska republika Tajvan e, zaznamenala obrovský ekonomický rast počas posledných 10 ročí rástli eh, veľmi výrazným spôsobom a to až na úroveň 30 tisíc dolárov na osobu ročne. Eh, to je štátny dôchodok. Eh, ten priemerný ekonomický rast bol na úrovni 5, viac ako 5 ročne. Takže vidíme, že to vedie k tomu, že väčšina členských štátov Európskej únie E, súhlasí a, zároveň e, sa nachádzala v tomto období na e, nižšom dokonca stupni rastu. Tak preto treba povedať, že Tajván nepredstavuje žiadne riziko v oblasti pravidelnej imigrácie alebo nejakej ukrytej a skrytej formy imigrácie. No a práve preto Súhlasím s tými dátami, ktoré zozbírala a zanalizovala Európska komisia. V období 2006 až 2008 sa identifikovali v celej Európskej únii len 40 sa identifikovalo 45 nepravidelných imigrantov, ktorí pochádzali z Tajvanu. Na druhej strane aj Tajvan pristúpil k liberalizácii požiadaviek na víza pre všetky členské štáty Európskej únie. S výnimkou troch krajín, ako už bolo povedané, išlo o Cyprus, Bulharsko a Rumunsko. Ale e, voči týmto trom posledným krajinám e, Čínska republika začala formálne eh, rokovať a eh, bolo nám povedané, že tie orgány, ktoré zastupujú eh, Tajvan tu v Bruseli, plánujú vlastne už plné vyňatie európskych členských štátov z vízového režimu a to už čoskoro. A teda naozaj zdieľam ten názor, ktorý, ktorý povedala aj komisia, a síce, že potrebujeme dostať tomuto záväzku v písomnej podobe. Je tu ešte jedna situácia, o ktorej by som vás chcel informovať. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska e, začalo s, e, s vizovými výnimkami pre Tajvan v marci a v júli 2009. E, Ďalšie krajiny, ako napríklad Japonsko, Kórea, Južná Kórea, teda Singapur a Nový Zéland, už tiež pristúpili k vízovej liberalizácii v plnom rozsahu. No a teda, e, čo sa týka bezpečnostnej zložky, tak chcem len potvrdiť, že dokument, cestovné dokumenty, ktoré používa Tajvan, a to som si mohol overiť aj z prvej ruky, splňajú všetky e, štandardy, ktoré, e, ktoré vytýčuje medzinárodná letecká, medzinárodná organizácia civilného letectva Okrem toho sa tam nachádzajú aj mnohé vysoko pokročilé technológie, ktoré sú nasmerované proti boju, teda na boj proti falšovaniu dokumentov. Európska Únia už začala e, s vízovou liberalizáciou a s ďalšími krajinami v tomto regióne, ako s Hongkongom, Makaom, Japonskom, Južnou Koreou a Singapúrom. Čo sa týka aplikovania e, teritoriálnej koherencie, teritoriálneho súladu a zároveň rozvoja e, komunitárnych politík, mali by sme naozaj e, dôsledne zadržať naplňania toho cieľu, ako som už aj spomínal, čiže pristupovať koherentne k všetkým krajinám v regióne. A teda presun Tajvanu na pozitívny zoznam je podľa môjho názoru adekvátnym opatrením, vyváženým opatrením a zároveň aj opatrením, ktoré je nevyhnutné. Zároveň treba takisto spomenúť aj Marianské ostrovy, Severné Marianské ostrovy. Už sme spomenuli, že obyvateľia týchto ostrovov sú e, obyvateľmi e, Spojených štátov amerických a požívajú všetky práva občanov Spojených štátov amerických a práve preto by sme mali e, eliminovať ich zaradenie do prílohy 1 nariadenia a zároveň im vlastne zabezpečiť výnimku z, výzového eh, vízového režimu. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, je to, že eh, podmienka výboru AFETu bola preskúmať eh, tieto žiadosti, už tak stalo a, a vyjadrili svoj pozitívny postoj k tejto otázke. Ďalej to sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý ktorý predložilo 27 členských štátov k návrhu komisie, nemôžem súhlasiť ani viac. Naozaj plne súhlasím s tým, čo sa tu nachádza. Mám veľmi detailné informácie, ktoré hovoria o, eh, o pasoch pre celú diasporu a treba povedať, že naozaj neexistuje nejaký tajvanský eh, pas pre, eh, pre obyvateľov, pre Číňanov, ktorí sú v zámori tam ide o občanov, ktorí sa nachádzajú na zozname obyvateľov Tajvanu. Takže naozaj táto, táto povinnosť vyplýva z toho, e, že vlastne je tu špeciálny režim pre 60 tisíc občanov Tajvanu, ktorí sú v zámorí. A teda podporujem ten text, ktorý litera, e, presne hovorí, že výnimka v režimu sa nebude týkať e, držiteľov pasov, ktoré boli vydané Tajvanom a ktoré zároveň nezahrňajú e, osobné identifikačné číslo. A to je práve tá, ten prípad tých občanov, o ktorých som práve hovoril. Čiže tí občania, ktorí sa nachádzajú v zámori, ktorých je približne 60 tisíc. Takže prirodzene podporujem tento pozmeňujúci návrh a takisto vás chcem informovať aj o tom, že pre tajvanské orgány, ehm, tajvanským orgánom prípada tento návrh ako veľmi dobrý, takže tam netreba nejakým spôsobom to ďalej upravovať. Takže, pán predseda, dovolte mi ukončiť túto stručnú prezentáciu a zároveň vám chcem navrhiť vám aj nášmu výboru nasledujúce ehm, pri eh, teda proces zariadovania pozmeňujúcich návrhov môže začať rovno, pretože už sme začali s modifikovaním tohto nariadenia. Mal by byť ukončený deň po formálnej prezentácii, a to teda 12. oktobra. No a moje posledné slova dnešné, dnešný deň budú, že chcem plne podporiť tento návrh. Nič viac a nič menej, pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Vidím, že sa hlási pán Bronx. Chcete sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Áno odstranenie požiadavky na víza pre občanov tretich krajín, ktorí by už ďalej nemali mať vízovú, vízovú povinnosť, je väčšinou, e, väčšinou e, opatrenie, ktoré má prilákať turistov. A takíto ľudia sa častokrát aj vydávajú za študentov alebo turistov. Ale to nemusí byť efektívny spôsob, ako im brániť v tom, aby, neza, aby si tu nevytýčili svoje trvalé bydlisko. Spravodajca spomenul malý počet Tajvancov, ktorí e, boli identifikovaní ako nelegálni imigranti, ale neposkytol e, ekvivalentné číslo osôb, ktorí prichádzajú e, z iných krajín, ktoré sú či už na pozitívnom zozname, alebo sa majú na pozitívny zoznam zaradiť. Ehm, udelenie vlastne neudelenie povolenia na pobyt im môže zabrániť eh, v tom, aby sa nezradili na legálny trh práce, ale môžu sa zaradiť kľudne k nelegálnemu trhu práce, kde neexistuje žiadna právna ochrana, žiadna minimálna mzda ani eh, ochrana pred nelegálnym využívaním. A takéto ľudia sa môžu stať obeťami toho, tých najhorších foriem zneužívania. Pôvodne, ak som to správne pochopil, ak som správne pochopil to, čo hovoril zástupca komisie, pôvodne vlastne požiadavka na odstránenie vizovej e, podmienky sa týkala len krajín, ktoré podpísali Schengenskú dohodu vrátane Spojeného kráľovstva, ale ako náhle sú e, osoby v Európskej únii, už to nevyžaduje nejaké veľké, veľké zručnosti, aby sa pohybovali v rámci celého, spojeného, celého spoločného priestoru. A a myslím si, že to nie sú len moji voliči, ktorí by so mnou súhlasili, ale aj obyvateľia v ďalších krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán posutil má slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi začať s reakciou na posledného rečníka. Ak som to správne pochopil, tak e, Spojené kráľovstvo už liberalizovalo vízový režim pre Tajvan, takže v podstate my teraz len nasledujeme Spojené kráľovstvo a nie je to naopak. E, chcel by som len vyjadriť svoju podporu k tomuto návrhu, plne súhlasím s tým, že te, tieto vízové podmienky mali byť odstránené pre Tajvan a to z celého hradu dôvodov. Tajvan je prosperujúca krajina napreduje e, ekonomickým tempom e, o zlom krky, viac ako 10%, e, viac ako 10% rast bol zaznamenaný tento rok a je to takisto aj v záujme nášho turistického sektora, tak aby sme odstránili tieto vízové požiadavky, pretože pretože to zvýši tú turistickú návštevnosť tejto krajiny. Tak sa tomu už aj stalo v Spojenom kráľovstve, ktoré odstránilo svoje vízové požiadavky pred nejakým časom. A rovnako to je aj otázka reciprocity. Nemali by sme zabúdať na to, že ako občania Európskej únie už teraz nepotrebujeme víza na to, aby sme mohli cestovať na Tajvan. Samozrejme, s výnimkou Bulharska, Cypru a Rumunska. A som naozaj veľmi rád, že vidíme, alebo sme počuli to potvrdenie, že táto výnimka, alebo tieto teda tie krajiny eh, už nebudú mať tento špeciálny režim do konca roka. Takže plne podporujeme tento návrh, plne podporujeme pána spravodajcu aj v jeho odporúčania. Pevne verím, že sa nám to podarí dokončiť tak rýchlo, ako len bude možné. Ďakujem pekne, pán posutil. Nejaké ďalšie vyjadrenia? Hlási sa niekto ďalší o slovo? Kto by sa k tomu chcel vyjadriť? Áno, um, Bronx. Áno, vypočuli sme si od komisie, že Spojené kráľovstvo už zrušilo vízovú povinnosť pre Tajvan. Moje, e, moja reakcia sa netýkala Tajvanu, pretože spravodajca veľmi jasne vysvetlil, že tu nie je problém nelegálnej imigrácie z tejto krajiny. Ja som hovoril o všeobecnosti o krajinách, ktoré sú na pozitívnom zozname. Ďakujem pekne. Nie sú žiadne ďalšie reakcie. Niekto ďalší sa nehlási o slovo. Takže si môžeme, možno chce spravodať sa ešte niečo povedať pán Tias Demera. Pán predseda, dovolte mi poďakovať za túto podporu, samozrejme pánovi Busutilovi. A čo sa týka vystúpenia pána Bronxa, nemám k tomu čo povedať, pretože jeho druhé vystúpenie vysvetlilo, že sa to netýka špecificky Tajvanu. E, to, čo som chcel som spraviť, ale neurobím to, chcel som urobiť iba nasledujúce porovnanie a síce e, odkázať na, e, na, na význačnosť alebo na, na to mnohovravnosť ekonomických indikátorov Tajvanu, ktoré sú asi najpriaznivejšie na svete a zároveň aj na, odkázať na pozitívnu skúsenosť, ktorú máme s Tajvančanmi, ktorí prichádzajú do členských štátov Európskej únie. Treba povedať, že, že E, samozrejme, je tu, je, tu, je tu potreba ich sem tu privítať a umožniť možnosť cestovania. Máme tu aj skúsenosti z Írska a Británie, takže e, neprichádzajú sem za prácou, prichádzajú sem za turizmom a preto je naozaj veľmi, e, veľmi atraktívne, veľmi zaujímavé pre dotknuté zmluvné strany, aby sme zrušili túto vízovú povinnosť a udelili im vízovú výnimku. Ďakujem pekne, pán Diaz Zemera. Ak je to dohodnuté, tak môžeme, môžeme teda na základe indikácie pána spravodajcu, pána Diasa de Mera, indikovať predkladanie pozmeňujúcich návrhov, Začne hneď po prezentácii návrhu správy. Návrh správy bude predstavený 11. oktobra. Takže termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. oktobra do obeda a to znamená, že budeme môcť otvoriť priestor pre hlasovanie, alebo vytvoriť priestor pre hlasovanie e, koncom októbra pri rokovaní výboru LIBE. No a potom e, na novembrovom rokovaní by sme mohli mať e, plenárne hlasovanie. Ak to je odsúhlasené, tak takýmto spôsobom budeme napredovať. Dobre, ďakujem pekne. Ešte stále máme bod programu. Bod programu číslo 17. Skôr ako sa dostaneme k, ku koncu dnešného dopoludnejšieho rokovania. Čaká nás diskusia o bode číslo 17 a síce o agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajcom je náš kolega pán Carlos Cuello. Máme ešte niekoľko minút, e, aby sme mohli otvoriť priestor pre diskusiu pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené e, vo výbore LIBE, ktoré sa týkajú návrhu správy zo strany pána Kueľa, a to k informačno-technologickej agentúre. Budeme si môcť vypočuť e, príspevok pána Kueľa, potom aj od niektorých ďalších kolegov, ktorí, ktorí sa budú chcieť zapojiť do debaty. A samozrejme Očakávame aj príspevok komisie, ako aj belgického predsedníctva. A teda mi dovolte najprv poukázať na to, že na našom ďalšom stretnutí výboru LIBE, ktoré bolo naplánované na 11. októbra, čiže 11. októbra, budeme mať stretnutie, budeme mať orientačné hlasovanie k tejto téme, k tomuto návrhu. Pán Coelho, máte slovo, nech sa páči. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí podali pozmeňovacie návrhy. Chcem sa poďakovať za vašu spoluprácu, ako aj za zlepšenie mojej správy vašimi pozmeňovacími návrhmi. Včera som mal stretnutie s predkladateľmi návrhov a dospeli sme aj ku kompromisom, ktoré sa rozdali. A ako predseda povedal, 11. oktobra sa bude o nich hlasovať v tomto výbore. Kompromisné návrhy pokrývajú najmä tie otázky, o ktorých sme už niekoľkokrát hovorili. A sú to témy, ktoré sa týkajú najmä problematiky nášho výboru, ale aj parlamentu ako takého. Ide o to, že pomocou pilotných projektov my sme nemôžeme zmeniť agentúru bez toho, aby sa to neoznámilo parlamentu. A samozrejme, že chceme, aby všetko bolo v súlade s tým, čo my považujeme za úlohy tejto agentúry? A pokiaľ ide o ochranu údajov, toľko k ochrane údajov. A potom by som ešte chcel povedať niečo k miestu, k lokalite agentúry. Ako sme už povedali, Zatiaľ sme nedostali žiadne e, nejaké indikácie o tom, že by to malo byť pri vysadov vlády, e, rady, ale nechceme robiť problémy. Samozrejme, že ak návrh rady bude vychádzať z podmienok, ktoré tu máme, tak e, nevidím dôvod, ak ešte chcete podať návrhy alebo kompromisné návrhy, som k dispozícii, ale inak si myslím, že by sme mali ešte raz, inak si nemyslím, že musíme ešte raz prebrať všetky tie body, o ktorých sme už toľkokrát hovorili. Nemusíme ísť teraz bod po bode. A teraz predstaviteľ belgického predsedníctva, áno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zaujíma nás, eh, čo eh, sa tu povedalo. Môžem povedať, že v našej práci, pracovnej skupine sme dosiahli dobrý pokrok. Sú ešte otvorené otázky, ale myslíme si, že spolupráci s parlamentom a s výborom LIBE sa nám podarí pracovať harmonicky tak, aby sme ďalej odsúhlasili aj ďalší priebeh práce. Ja myslím, že treba takto postupovať, treba sa za, e, dohodnúť na hladkom postupe. Pozreli sme si aj pozmaňovacie návrhy a chceme naozaj dosiahnuť harmonickú ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. A teraz pán Šumaka? Fambele sa volám. Takže ďakujem, Fambele. Teraz za komisiu pán Tudorache. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný, pretože ako spravodajca už povedal, niekoľkokrát sme hovorili v tomto výbore o vecnej stránke tohto návrhu, ako aj o pozmeňovacích návrhoch. Chcem potvrdiť a podporiť to, čo povedala, e, povedala rada a, pred, a spravodajca. Väčšina pozmeňovacích návrhov je nám známa, smerujú k zlepšeniu textu. Nebudem sa venovať tým pozmeňovacím návrhom, ktoré sme tu už preberali, ale chcem sa vyjadriť niektorým novým pozmeňujúcim návrhom, nedávnym návrhom. Pilotný systém bol tiež nový pozmeňovací návrh, o ktorom hovoril eh, aj spravodajca. My nechceme, aby pilotné schémy slúžili alebo systémy slúžili na to, že by mohli inštitúcie prichádzať s vlastnými nejakými myšlienkami, predstavami. Pilotné systémy, schémy sú vlastne systémom, ktorý používame na overenie rozpočtu a zavádzanie rozpočtu. Vychádza to z článku 49 finančného nariadenia. Nie je to nič nové alebo nejaký osobitný špecializovaný nástroj, ktorý by sme používali tu v tomto prípade na to, že by agentúry mohli eh, prísť novými produktami. Ako sme povedali, je to súčasť prípravy politiky alebo mm, eh, legislatívy. Pilotné systémy sa nerobia eh, sami o sebe, je to naša vec a keďže sme mali taký pocit, že tu by, že tu by bolo vhodné ale prideliť tento nástroj agentúre. Z dôvodov transparentnosti sme prijali návrhy, ktoré sa týkali informácií vopred k takýmto systémom, ktoré by sa poskytli parlamentu, aby všetci boli informovaní. Avšak keďže tieto systémy závisia na rozhodnutí aj iných inštitúcií e, pri realizácii rozpočtu, e, e, sme sa rozhodli takto postupovať. Ale my chápeme tie všetky poznámky a požiadavky, tie sú aj v hodnotení dopadu, takže my, to, my podporujeme požiadavky, ktoré tu zazneli a spravodajca to už povedal, že je to rozhodnutie, ktoré je rozhodnutím rady. A my si myslíme, že pridávanie požiadaviek pred prijatím textu, keď vieme, že sa bude musieť prijať aj rozhodnutie o agentúre ešte pred prijatím textu, my si myslíme, že to nebude mať do, priamy dopad na e, ten text. Pokiaľ je pozmeňovací návrh 65 o rozlíšení medzi bezpečnostným plánom a informačným bezpečnostným plánom a pokračovaním činnosti. My si myslíme, že to je všetko jeden jeden systém, týka sa to výpočtových systémov, či už ide o fyzickú bezpečnosť, kde sú systémy, alebo procesy týchto systémov. To je všetko súčasťou jedného komplexného plánu bezpečnosti, ktorý agentúra bude musieť prijať. Takže my by sme boli za to, aby sa tu na nerozlišovali tieto dva pojmy, pretože to sú prvky jedného a toho istého systému potom je tu Enisa jej zapojenie ako pozorovateľa do správnej rady alebo jej zapojenie hlbšieho charakteru do prijímania rozhodnutí agentúry. My vieme, aký mandát má EMISA a je to agentúra, ktorá má radiť v oblasti sieť, bezpečnosti sieti a podobne. A my sme naklonení tomu, aby sme mali ustanovenie, ktoré by e, viedlo exekutívneho výkonného riaditeľa konzultovať ENSA, ale nechceme, aby ENSA mala oficiálny štatút pozorovateľa. Myslíme si, že by to prekročilo mandát ENISY a taktiež by to prekročilo to, čo má e, IT agentúra robiť. Ešte k frekvencii hodnotenia podľa posledného návrhu sú to dva roky. My si myslíme, že to nie je dostatočná lehota. Norma pre iné agentúry je 5 rokov a to sme my zapracovali do nášho textu. A okrem toho je tu aj otázka pôsobnosti alebo rozsahu týchto hodnotení. Hovorilo sa najprv o ochrane údajov. My si myslíme, že to je zodpovednosť FNDPS e a nie je to úloha iných zmluvných strán, ktoré by boli poverené takýmto hodnotením. My si myslíme, že by mohlo dojsť prekrývaniu potom povinností a kompetencií e, týchto NTPS. Takže toľko k novým pozmeňovacím návrhom a ja viem, že máte teraz aj niekoľko e, návrhov, ktoré ešte budete preberať a neskôr sa bude o nich diskutovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Albaro, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Vypočul som si, čo povedala rada, aj komisia. Náš spravodajca s nami veľmi spolupracoval, spolupracoval s tieňovými spravodajcami a myslím si, že kompromisy by nemali predstavovať problém, mali by sa dať schváliť. My tie stanoviská názory zdieľame ako skupina asi nás zaujímajú aj tie veci, o ktorých hovorila komisia, to je zapojenie enisy a podobne. Mňa ešte zaujíma, keby nám komisia či rada mohli povedať toto. Počul som, pretože som aj členom rozpočtového výboru, že v rozpočte sa uvažuje o čiastke ktorá je interne vyhradená pre migráciu dvoch systémov. Práve v tej časti agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov. Mňa to teda naozaj zaujíma, či je to tak, pretože ten pôvodný návrh bol, že to nebude uvedené a taktiež aj v kontexte toho, čo sa teraz deje, ak to je niečo, čo by bolo čo je e, potvrdené. Aj tak si myslím, že tá agentúra dokáže fungovať bez týchto dvoch transferov, presunov. No, proste zdá sa mi, že by to mohlo byť zbytočné. Ďakujem. Pán Albrecht, prosím. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať Karlosovi za jeho prácu. Aj v mene ostatných tieňových spravodajcov máme dobré výsledky, na ktorých sme sa dohodli. A chcem povedať len niekoľko všeobecných poznámok aj na adresu Rady a komisie. Je dôležité už e, povedať to, čo nás nepokojuje, čo tu zaznelo v celej debate o tejto IT agentúre a jej systémoch, a o zlučovaní systémov technicky a ja si myslím, že je to aj veľmi dôležité pre budúce debaty a jednoducho treba vedieť, že je dobre vedieť, že treba mať aké Rozhodnutia mm, príjma, sa príjmajú, parlament by mal byť zapojený pri zmene infraštruktúry a ja myslím, že musíme poznať tieto rizika ktoré predstavujú veľké systémy. Ja som vždy trocha kritický pri zlučovaní systémoch a centralizovaní databáz, pretože to riziko e, sa pre subjekty údajov zvyšuje. A treba na to vždy pamätať, keď pracujeme s takýmito systémami. Ale ďakujem e, za všetko, čo sa doteraz spravilo a myslím si, že môžeme ďalej pokračovať pani Guillaume a ja budem veľmi stručná, pretože čas nás tlačí. Chcem podporiť ostatných pri e, pozitívnom hodnotení práce Carlosa a ja zdieľam tento názor. A myslím si, že priority našej skupiny sú zapracované, najmä pokiaľ ide o právomoci agentúry. Aj interoperabilitu údajov a rozšírenie mandátu a niekoľko ďalších požiadaviek na ústredie, ako aj zahrnutie e, aktivít e, európskeho úradníka dohľadu nad osobnými údajmi, na, teda pre ochranu údajov. Máme nový text, nové kompromisy a to mi umožňuje mať veľmi priaznivý postoj. Pani Ernst, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už sa veľa o tejto problematike hovorilo a preto sa chcem Karlosovi najprv poďakovať. My máme rozdielne stanoviská v mnohých oblastiach, ale pri kompromisoch sa niečo zohľadnilo, čo si veľmi vážim. Predsa len by som chcela ešte upozorniť na dve veci. Keď si pozrieme stanovisko rozpočtového výboru, je tam ešte stále veľa otvorených otázok, na ktoré nemáme odpovede, pokiaľ ide o analýzu nákladov a prínosov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že to nie je dostatočne spracované a ja myslím, že to musíme mať na pamäti. Musíme urobiť analýzu užitočnosti a podobne. A v tomto stanovisku sa stále žiadalo, aký je celkový prínos tohto projektu vytvorenia takejto agentúry. To je tá prvá vec kde sa treba opatrne a pozorne tým zaoberať. Potom je tu ďalší sporný bod a to je zahrnutie ďalších IT systémov a tá otázka, že ako to má byť ďalej upravené, keď napríklad, keď SIS-2 nepríde, ako to bude ďalej. Takže chcem, aby sme mali aj stanovisko k SIS-2. A Možno, že potom bude treba mať alternatívne riešenie, ak ten výsledok nenastane. A ako som už povedala, e, musíme sa tomuto venovať. Musíme ešte viesť tieto diskusie a zohľadniť tieto aspekty. Chcem sa ešte raz poďakovať. Ďakujem. Už sa nikto neuchádza o slovo? Takže dobre. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánu Koelovi, spravodajcovi. Chcete sa vyjadriť? Uh, uh, uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom. Chcel by som sa im poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, pokiaľ ide o, o túto ťažkú tému. A takisto ďakujem komisii za pripomienky, ktoré vzniesli v nadväznosti na patričné pozmenujúce návrhy. Samozrejme, že faktom je, že niektoré z nich už boli zapracované do pozmenujúcich návrhov, takže nebudeme musieť čeliť nejakým ťažkostiam v nadväznosti na pripomienky zo strany komisie, napríklad účasť iných e, inštitúcií alebo agentúr v nadväznosti na riadenie tejto agentúry. Tam samozrejme máme ešte jeden problém, pokiaľ ide o náš rozpočtový výbor. Je tam obrovský tlak na to, aby sa znižovali náklady, aby sa znížil počet členov správnej rady. Nie som proti tejto myšlienke, ale uvedomujem si, že máme dočinenia v podstate um, s otázkou suverenity a kontroly takýchto správnych rád v rámci všetkých členských štátov. A práve z toho dôvodu si nemyslím, že by bolo rozumné znížiť člen, počet členov v správnej rade a neumožniť všetkým členským štátom, aby sa vlastne zúčastňovali na tomto riadení ale kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré sme včera e, dopracovali, rozošleme každému z vás a každý z vás bude mať možnosť sa na ne pozrieť a vyjadriť sa k ním. A ešte posledný bod, pán predseda, pokiaľ ide o tie pripomienky, ktoré odzneli zo strany komisie v nadväznosti na podmienky. To je pravdou. Rada e, bude rozhodovať o tejto otázke a toto budeme musieť samozrejme do tohto textu zapracovať. To znamená, že pokiaľ ide o tieto podmienky v nadväznosti na patričné články, a musíme si uvedomiť, že v podstate pracujeme v istým procesom spolupráce a ide o radu, parlament a komisiu a rada samozrejme bude vedieť, aké sú naše podmienky. Pretože ak tieto naše podmienky nebudú rešpektované, v tom prípade nebudeme súhlasiť s tým, aby sa vlastne táto lokalita zapracovala do textu. Máme dobrú ochotu e, spolupracovať s radou, ale my sme ochotní v podstate odsúhlasiť len také riešenie, ktoré bude v súlade v nadväznosti na e, e, isté naše, že, že proste sa odstrania isté obavy, ktoré máme. My samozrejme by sme nechceli uprednesovať jednu krajinu pred inou, ale chceme, aby táto lokalita naozaj až rešpektovala patričné pravidlá a patričné podmienky, ktoré sme si stanovili a práve z toho dôvodu vlastne sme tam zapracovali do tohoto textu aj článok, ktorý sa tohto týka. Ďakujeme, pán Koelio. Pokiaľ nemáte nejaké ďalšie pripomienky zo strany komisie, respektíve predsedníctva, ale áno, máme tam zo strany komisie. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Predtým, ako o, budem reagovať na tie veci, ktoré predniesli tieňoví spravodajci, Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o e, zloženie správnej rady, že s tým súhlasím, pretože o tomto sme hovorili v podstate už vtedy, keď sme na rozpočtovom výbore e, tieto pozmenujúce návrhy e, prediskutovávali. My samozrejme chápeme tú potrebu, pokiaľ ide o znižovanie nákladov, ale tak ako povedal pán Coelho, rozsah a špecifickosť tejto agentúry je taký, že každý členský štát musí byť zastúpený v správnej rade, pretože členské štáty sú uh, vlastníkmi e, týchto údajov, ktoré sa tu spracovávajú a preto je potrebné, aby každý členský štát mal zástupcu v správnej rade. Pokiaľ ide o konkrétne otázky, hovorili ste o tom, že či v podstate sú tam e, nejaké náklady v nadväznosti na e, SIS-2. Nie, absolútne žiadne náklady sa nespájajú s týmito systémami pokiaľ ide o rozpočet tejto e, informačnej agentúry. A potom je tam samozrejme ešte ďalšie pozorovanie, ktoré preniesol ďalší člen e, tohto parlamentu. Nie, naozaj, pokiaľ ide o SIS-2, nič sa nebude diať také, čo by malo dopad na agentúru. Toto je agentúra, ktorá by mala prevádzkovať všetky tie systémy, ktoré existujú v oblasti e, e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Máme tam IAS, ktoré v podstate preberie táto agentúra a keď SIS bude hotové v jednej technickej forme alebo v druhej, do toho času to samozrejme bude zodpovednosťou komisie, ale potom, keď SIS už bude hotové, tak táto agentúra tú prevádzku vlastne preberie. A nech sa správne čokoľvek v nadväznosti na SIS 2 a tá cestovná mapa, a ktorou sa bude SIS uberať, to nebude ovplyvňovať agentúru. Pokiaľ je o otázku uh, e, interconnectivity, samozrejme, že to boli obavy, ktoré tu boli vznesené nielen zo strany parlamentu, ale aj všeobecne celkom jasne by nemali byť nejaká prevádzková eh, vzájomná prepojiteľnosť týchto eh, databáz. Je, zodpoveda to legislatíve, je to vlastne v tom duchu a eh, v súlade s logikou, ktorá bola uplatňovaná, keď sa tento systém vlastne plánoval, ale samozrejme, že isté pravidlá si budeme musieť prediskrovať, pokiaľ ide o tento systém a preto vlastne zákonodárci budú mať možnosť aj predniesť patričné pripomienky a vlastne hodnotiť platnosť takejto vzájomnej prepojiteľnosti v danom čase. Pokiaľ ide o analýzu nákladov a výhod a tú cestovnú radu, o ktor- cestovnú mapu, o ktorej tu niekto hovoril, samozrejme, že toto hodnotenie dopadu sa naozaj veľmi hĺbkovo zaber- zaoberalo toto záležitosťou nadväznačne na túto agentúru. Preštudovali si vhodnosť každého zo scenárov, ktorým sme sa zaoberali a pokiaľ ide o odporúčania, ktorými sme sa my riadili pri našom návrhu, tie sme považovali za peniaze, ktoré skutočne najviac šetria um, financie pokiaľ ide o cestovnú mapu, tam sme hovorili o cestovnej mape týchto systémov a táto cestovná mapa by nemala mať dopad na agentúru ako takú, pretože ten osud jedného systému alebo druhého systému by nemal ovplyvňovať nejakým spôsobom prevádzku tejto agentúry a myslím si, že e, tá pripomienka, ktorá tu odznela, tá sa skôr uh, týkala SIS-2 a tam tá situácia vyzerá tak, ako som ju popísal. Veľmi pekne ďakujeme pokiaľ ide o túto diskusiu v nadväznosti na pozmenujúce návrhy a ďakujeme samozrejme aj tieňovým spravodajcom a chceli by sme pripomenúť, že orientačnú záležitosť budeme prejednávať 11. oktobra na zasadnutí výboru LIBE. Je takmer 12.30, pretože pokiaľ ide o bod číslo 8, nás senbe presunuli. A chcel by som sa poďakovať koordinátorom za to, že súhlasili aj s tým, že sa odsunie nasledujúce zasadnutie stretnutia koordinátorov na nasledujúci výbor LIBE, aby všetci koordinátori sa mohli zúčastniť tohto stretnutia. Ak už nemáte nič e, v bode rôzne, chcem vám len, e, vás len upozorniť, že 28. septembra máme E, ďalší dátum konania našej schôdze je to stretnutie, ktoré sa koná tu v Bruseli od 15.00 do 18.30 29. septembra stretnutie v Bruseli od 9. do 12.30 a 11. oktobra máme stretnutie v Bruseli od 15.00 do 18.30. Ďakujem vám, všetkým vám ďakujem. No, dobre, tak Kde je to